Dobré ráno, milí kolegovia. Dovolte mi privítať všetkých a predovšetkým mi dovolte privítať nášho, teda našich rumúnskych kolegov a oboch ministrov, tu Ada aj Daniele, a obidva ste vítaní. Skôr ako začneme, <laughs> ešte s prvým bodom na programe dnešného rokovania, teda s prezentáciou programu rumunského predsedníctva v Rade v oblasti e, spravodlivosti a vnútra. Mám niekoľko oznamov, takže v prvom rade je to otázka schválenia programu. Máme tu niekoľko zmien oproti pôvodne navrhovanému programu, bod 27, z rokovania o návrhu správy o dohode medzi Eurojustom a Gruzinskom. To sa uskutočnilo 10.30 na miesto 11.40 bod 26 um, sa síce prerokovanie pozmeňujúcich návrhov o vytvorení vnútorného fondu pre bezpečnosť sa uskutočnilo o 10.50 miesto uh, 11.20 a body 23 a 25 o vízach. Tie sa budú teda boli 24, 25 začnú 11, 10. Ak nemáte žiadne námietky, tak program pokračuje v takomto navrhovanom takomto upravenom znení. Zápisnica z ostatnej schôdze z 27. septembra, ak nie sú žiadne námietky, môžeme ju považovať za schválenú. A dnes máme zabezpečené všetky jazyky okrem dánčiny, chorváčtiny a gelčiny ešte pár e, oznamov ohľadom vykonávacích aktov. Tu si iba e, prečítame, keďže viete, že to musíme spraviť. Čo sa týka delegovaných a vykonávacích aktov, tak politické skupiny dostali notifikačné listy od komisie rady ohľadom predlženia lehôd na preskúmanie dvoch delegovaných aktov. Je to delegované riadenie 14.12.2018, pozmenujúci e, prílohu 2 nariadenia 515 roku 2014, ktorým sa vytvára vnútorný bezpečnostný fond Fond pre vnútornú bezpečnosť, ďalej je to delegované nariadenie zo 14.12.2018 a k nariadeniu 516.2014 ohľadom Fondu pre azyl migráciu. A tu sú jednotlivé detailné ustanovenia podľa, článk, podľa článku smernice 91477 ohľadom systematickej výmeny e, údajov o prenose strelných zbraní v Únii. Takže v zásade, kolegovia, to sú ďalej Ehm, oznámenie na základe smernice Rady 9147 z 18. júna 91 ohľadom ehm, držania a ehm, nadobudnutia zbraní toto sme odkomunikovali všetkým členom LIBE eh, vnútorným distribučným listom, kde 18. januára termín pre predkladanie návrhov bol vytýčený. IMKO je hlavným výborom, LIBE len predkladá názor, akýkoľvek eh, poslanec sa namietať. Prosím, informujte sekretariáto 30. januára do 12. hodiny. A na záver 21. januára nás komisia notifikovala náš tým ktorý sa týka delegovaného, teda, e, nadchádzajúcich konzultácií hodom delegovaného aktu o vysokorizikových tretich štátoch. Tu chceme podkonzultovať skupinu expertov pre pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu vlastne na základe písomnej procedúry z 23. januára a ďalej 10. Ehm, januára sme dostali návrh delegovaného vykonávacieho rozhodnutia komisie ohľadom výmeny a ochrany osobných údajov s Japonskom na základe ehm, zákona o ochrane osobných informácií. Ďalej tým základným vykonávacím aktom je nariadenie 2016 679 parlamentu a rady prijatie tohto vykonávacieho aktu bolo odkomunikované poslancom e, listom z 11. januára. ktorýkoľvek poslanec chce namietať, prosím, informujte sekretariat do 24. januára. Dobre, ďakujem pekne za vašu trpezlivosť pri vypočutí si týchto oznamov, takže teraz, vážení kolegovia, môžeme prejsť k prvému hlavnému bodu. Na dnešnom radnom programe rokovania som naozaj veľmi rád, že môžem predstaviť dvoch ministrov, na prvé predstavenie programu rumunského predsedníctva vo výbore LIBE. Um, viem, že tu máme veľmi aktívnych spravodajcov, e, ktorí sa už stretli s predsedníctvom, takže viem, že e, už veľmi rýchlo sa začalo pracovať na trialógoch. To chcem naozaj poďakovať všetkým kolegom, ktorí boli do tohto zapojení od začiatku, všetkým diplomatom, zamestnancom, personálu, samozrejme od oboch ministrov si vypočujeme podrobnejšie informácie. V prvom rade mi dovolte ehm, privítať pána Tudorela Toadera, ministra spravodlivosti, a pani Carmen Danielu Dan, ktorá je ministerkou vnútra Rumunska. Som naozaj veľmi rád, že oboch tu môžeme privítať, aby ste predstavili priority predsedníctva v oblasti spravodlivosti a vnútra. Čo sa týka ehm, oboch, chápem, že minister ministerka Daniela Dan pôjde prvá so svojou prezentáciou, respektíve kolega e, vnútra, e, kolega, e, kolega vás tu odporúčil ako prvú a pre oboch ministrov sme sa dohodli, že prezentácia bude mať 10 až 12 minút a následne po vašich prezentáciách otvoríme priestor pre koordinátorov a členov výboru, aby mohli klásť otázky. Považoval by som za normálne to, že ministri zodpovedajú otázky tak bežne, ako to prichádza, že budeme ich zoskupovať tematicky, tak ako je bežný štandard. Začneme teda e, pani ministerkou Daniela Dan, ktorá je ministerkou vnútra. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem vám pekne za slovo vážený pán predseda, vážený pán predseda výboru Moraeš, vážení poslanci, poslankyne, dámy a páni. Je naozaj pre mňa veľká česť, že tu dnes môžem byť pred vami a predstavovať priority rumunského predsedníctva v oblasti vnútra. 12 rokov potom, ako sme vstúpili do Európskej únie, dnes zastávame predsedníctvo v Rade. A našou hlavnou úlohou je konsolidovať úniu a vytvoriť, pomôcť vytvoriť silnejšiu Európu. držať, alebo teda zastávať predsedníctvo pri, je úloha, ktorá sa spája s veľkými zodpovednosťami. Veľmi dobre si uvedomujeme komplexnosť a súčasný kontext um, a aký zároveň dopad toto všetko bude mať na občanov, ako aj na vlády členských štátov v Európskej únii. Máme tu viacero rôznych víziev, pred ktorými stojíme. Vnútorné aj vonkajšie. Je to Brexit, migrácia a takisto aj otázka bezpečnosti v našom bezprostrednom susedstve a takisto aj v širšom kontexte, v širšom regióne. No a práve preto to, čo chceme spraviť počas týchto šiestich mesiacov sú nasledujúce témy. V prvom rade chceme hľadať väčšiu mieru jednoty, aj väčšiu mieru kohézie. E, chcem sa priznať k jednej veci. A síce vždy, keď ja a moji kolegovia e, pozerali na súčasné zložky, e, a snažili sme sa zistiť, čo presne treba spraviť v každej jednej z týchto zložiek, tak prvá vec, ktorú sme sa pýtali, bola, ako môžeme konkrétne zabezpečiť odpoveď na tie obavy, ktoré e, majú e, európske občania. Na tie obavy a e, témy, ktoré trápia európskych občanov. Už čoskoro dôjde kľúčový bod v priebehu nášho predsedníctva, alebo teda v tom polroku nášho predsedníctva a tým budú voľby do Európskeho parlamentu. Je teda našou povinnosťou počúvať to, čo chcú povedať občania Európskej únie a zároveň pochopiť, aké sú jeho očakávania. Občania Európy musia zostať v stredobode všetkých našich obáv a snách. Len takýmto spôsobom sa nám podarí e, dostať tým vysokým hodnotám nášho európskeho spoločenstva. Vážení poslanci tohoto výboru. Veľký problém je predovšetkým časový faktor. Čas je kľúčový a práve preto diskusie musia ubiehať alebo sa musia uberať veľmi rýchlým tempom. Práve preto musíme byť rýchlejší a dostupnejší a zároveň pružnejší, než je bežné. Diskusie medzi parlamentom a radou Ehm, sú diskusiami medzi členmi jedného týmu. Sme súčasťou jedného týmu, ktorý sa snaží nájsť najlepšie možné riešenie a cestu vpred. Čo sa týka mňa, dovolte ma uistiť vás, že chceme sa posunúť vpred eh, v rámci súčasných zložiek a to konštruktívnym spôsobom. Všetci máme tie isté ciele a síce dosiahnuť prosperujúcu, silnú, bezpečnú Európu, ktorá bude blízka svojim občanom. Európu, ktorá zároveň bude musieť byť aj veľkým hráčom na globálnej scéne. Súčasná európska štruktúra je postavená na celom rade základných princípov, ktoré treba dodržiavať a ktorých sa musíme držať aj v rámci súčasného bezpečnostného prostredia aj pri tom, ako čelíme existujúcim výzvam. Podľa môjho názoru tieto e, schémy naďalej zostávajú validné, platné a môžu poskytnúť dobrý základ pre, e, pre optimalizáciu. Optimalizácia je naozaj veľká e, výzva a sú tu veľké hrozby, ktorým ani jeden štát nemôže čeliť sám. Má to obrovské dopady na akákoľvek hrozba môže mať dopady na viacerých člen, členov Európskej únie naraz. A práve v tomto smere sa kohézia medzi e, členskými štátmi stáva absolútne kľúčovou. Táto kohézia sa musí pretaviť do konkrétnych slov a nielen do, do, do konkrétnych skutkov a len do slov. Práve v svetle tejto európskej jednoty a Európs, e, európskeho spoločenstva a jeho e, zjednotenia sme zadefinovali svoje priority snažíme sa prispieť k tomu, aby sme priamo posilnili Európsku úniu. A preto vás žiadam o vašu podporu a zároveň vám už vopred ďakujem za vaše úsilie a spoluprácu. Dámy a páni, posilňovanie vnútornej bezpečnosti, riadenia vonkajších hraníc a zároveň plné fungovanie šengenského priestoru, migrácia, vízová politika, ochrana občanov. To všetko sú veľmi dôležité a zásadné témy na našom programe. S vašim dovolením by som rada preletela cez tie hlavné prvky, ktorým sa budeme venovať alebo ktoré pripravujeme. Čo sa týka posilnenia vnútornej bezpečnosti, terorizmus je stále veľkou hrozbou. Nemali sme nejaký významnejší alebo väčší teroristický útok v Európe už istý čas, ale potom 11. decembra 2018 sme sa stali svetkami útoku e, na vianočných trhoch v Štrasburgu. Veľmi si vážime vaše systematické úsilie, ako aj vaše zapojenie do boja proti terorizmu. Rovnako vítame aj e, správu vášho výboru a plánujeme prerokovať e, tu, tento bod v rámci záverov rady, tak aby sme dokázali identifikovať najlepšie spôsoby, ako sa postaviť voči tomuto, voči tomuto riziku a voči týmto hrozbám. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v tejto téme a bez pochyby to je téma, ktorá nadalej bude na programe rokovania formálneho zasadnutia, neformálneho zasadnutia rady. V Bukurešte som Bukurešti som naozaj veľmi rada, že aj pán Klod Moraes potvrdil svoju účasť na tejto neformálnej rade ministrov. Prevencia proti radikalizácii a rastúca, alebo teda postupujúca odolnosť e, našej spoločnosti je ďalšou prioritou na, raj, na jar. Budeme kon- organizovať konferenciu. Táto konferencia sa bude venovať otázke prevencie a radikalizácie vo väzniciach. Rumunské predsedníctvo bude nadalej zvyšovať svoju Um, aktivitu v oblasti spolupráca výmeny dobrých skúseností v témach ako je prevencia radikalizácie online aj offline. Zároveň posilnenie verejnej ochrany aj e, zintenzívnená spolupráca medzi kompetentnými národnými orgánmi. A podľa nášho názora, názoru a prevencia je naozaj nevyhnutná. A to tak teraz, ako aj v blízkej budúcnosti. Čo je tiež veľmi dôležité, je úzke zapojenie občianskej spoločnosti, miestnych komunít, zapájanie do tohoto úsilia v oblasti boja proti radikalizácii prostredníctvom prirodzenej interakcie v sociálnom prostredí. Práve tu môžu občania identifikovať isté zmeny v správaní, isté vonkajšie znaky radikalizácie a práve e, na základe týchto pozorovaní môžu notifikovať e, kompetentné národné orgány. boli tu pokusy v Európe bojovať proti radikalizácii, ale tie boli v zásade zamerané predovšetkým na boj s dôsledkami radikalizácie. Ale ak chceme byť úspešní, musíme sa vysporiadať s dôvodmi alebo teda zdrojmi radikalizácie a musíme nájsť spôsoby, ako budeme bojovať a odstraňovať tieto zdroje a dôvody radikalizácie. V tomto smere sa chceme pozrieť aj na smernicu, ktorá sa e, venuje výmene e, finančných údajov a finančných dát. Tu chceme koordinovať naše úsilie v rámci trialógu, e, aj v rámci prevencie výmeny teroristického obsahu v online prostredí. To je veľmi ambiciózny cieľ. A veľmi dobre viem, že máte toho veľa na programe. Zároveň vás ale chceme vyzvať, aby sme neodkladali rozhodnutie o tejto veľmi dôležitej zložke. Takisto budeme monitorovať aj implementáciu politického cyklu 2018 eh, až 2020. Rada bude posilňovať eh, túto tému na celom rade jednotlivých opatrení. Chceme zlepšiť spoluprácu colných orgánov a zapojiť ich účinnejšie do boja za vnútornú bezpečnosť a v tomto smere budeme naďalej zintenzívňovať naše úsilie, čo sa týka drog. Rok 2008, 2019 je desiatým výročím prijatia európskeho stanoviska e, v oblasti boja proti drog a nášho akčného plánu boja proti drogám. Takže e, v marci vo Viedni sa uskutoční ministerské zasadnutie Komisie OSN pre boj s drogami a tam sa bude aj revidovať globálna politika pre obchod s drogami. Naše predsedníctvo navýši svoje úsilie v tomto smere a to tak, aby sme uh, usmernili Európsku úniu aj členské štáty uh, v týchto rokovaniach. Čo sa týka vonkajšieho rozmeru bezpečnosti, v roku 2018 sme spustili pilotný projekt ohľadom informačnej siete o e, trestnej činnosti v rámci operácie SOFIA sme spustili implementačné správy, ktoré boli aj prezentované v novembri 2018 a tie naznačujú slubné výsledky, ktoré sa týkajú výmeny informácií medzi e, agentúrami, ktoré spadajú do oblasti vnútra a bezpečnosti a našimi agentúrami a to v rámci mandátu misie. Rada podporuje túto iniciatívu ktorá bude pokračovať až do marca 2019. Rovnako budeme propagovať aj, alebo teda presadzovať aj dve vlastné iniciatívy. Jedna sa týka rozvoja policajných aktivít a táto iniciatíva má byť postavená na technológiách, mobilite, analýze informácií a takisto aj ďalšom rozvoji spolupráce. A tá je prispôsobená tým multikultúrnym črtám e, nových komunít, ktoré sa objavujú v členských štátoch. Budúcnosť Európy ako také závisí od našej kapacity vysporiadať sa s prioritnými aspektami a tie sa môžu líšiť medzi jednotlivými členskými štátmi. Ale snažíme sa v tomto smere zabezpečiť kontinuitu a chceme zabezpečiť, aby sme si udržali tempo, ktoré sa týka tých krokov, ktoré majú zabezpečiť bezpečnosť pre našich občanov. V tomto smere sa snažíme dosiahnuť otvorený a konštruktívny dialog s Komisiou a Európskym parlamentom tak aby sme získali nevyhnutnú podporu preto, aby sme dosiahli naše ciele. Čo sa týka riadenia vonkajších hraníc v šengenskom priestore, bezpečnosť na vonkajšej hranici je jedna z najdôležitejších záruk, ktoré sa týka účinného fungovania šengenského priestoru. A práve preto sa budeme snažiť nájsť spôsob, ako sa posunúť ďalej v rokovaniach, ktoré sa týkajú konsolidovaného mandátu pre Európsku agentúru zaoberajúcu sa ochranou hraníc a pobrežia, zabezpečenie ochrany vonkajšej hranice a zároveň chceme prispieť k účinnejšej kontrole migračných tokov. Interoperabilita a lepšia migrácia dát medzi jednotlivými počítačovými systémami sú tiež dôležitým prvkom na našom programe. Rumunské predsedníctvo sa bude snažiť dokončiť rokovania, ktoré sa týkajú návrhu nariadenia zameraného na posilnenie bezpečnosti európskych ID kariet a dokumentov, teda občanských dokumentov, občanských preukazov a takisto e, sa budeme snažiť dotiahnuť pozmenený šengenský kódex, tak aby sme e, reagovali na skúsenosti, ktoré máme z súčasnosti. Čo sa týka šengenského mechanizmu, e, rumunské predsedníctvo sa bude snažiť uľahčiť konania v rade, ktoré súvisia so schválením návrhu odporúčaní a takisto chceme pracovať ďalej na implementácii akčných plánov členských štátov v tomto smere v oblasti migrácie. Rumunské predsedníctvo bude naďalej pokračovať v diskusiách a budeme sa snažiť identifikovať konkrétne riešenia e, v tom, ako aj chceme získať širokú podporu medzi členskými štátmi. To poukazuje aj na nevyhnutnú rovnováhu medzi zodpovednosťou a solidaritou, ktorú sa snažíme nájsť. Tak, aby európsky azylový systém bol účinnejší. Taktiež budeme pokračovať v rokovaniach na rade ohľadom nariadenia o azylovom postupe, tak aby sme zaručili výrazný pokrok. Pokúsime sa nájsť politickú dohodu ohľadom styčných dôstojníkov pre otázky imigrácie. A v tomto zmysle chceme započať aj dialog, pardon, trialog. Čo sa týka ilegálnej migrácie a jej redukcie, tak toto bude našou prioritou. Naďalej budeme pokračovať v súčasnom úsilí a bude podporovať ESV a ďalších európskych partnerov, čo sa týka konsolidácie spolupráce s krajinami tranzitu a pôvodu. A to budeme robiť e, predvydateľným a praktickým spôsobom. A chceme taktiež podporiť e, e, vývoj nástrojov na legálnu migráciu, tak aby sme aj takýmto spôsobom znižovali počet ilegálnych migrantov. Čo sa týka vízovej politiky, rumunské predsedníctvo sa bude snažiť dokončiť rokovania ohľadom unijného vízového kódexu a taktiež budeme naďalej diskutovať ohľadom aktualizácie súčasného výzového informačného systému. Taktiež naďalej budeme diskutovať na rade ohľadom možných opatrení v súvislosti s celoživotným vzdelávaním európskeho personálu, ktorý je zapojený do európskej výzovej politiky. Čo sa týka ochrany rumunské predsedníctvo bude sa venovať otázkam teda e, civilnej e, ochrany, e, krízového manažmentu, humanitárnej pomoci. Máme mechanizmus civilnej ochrany na úrovni EÚ, na ktorom budeme pracovať a budeme klásť veľký dôraz na prípravu, na prípravné kroky na úrovni členských štátov aj EÚ. Budú to kroky, ktoré budú reagovať na nepredvídateľné udalosti, málo pravdepodobné udalosti, katastrofy, tieto udalosti, ktoré majú významný sociálny a hospodársky aj politický dopad. Pán predsta Moraeš, vážení členovia výboru, dámy a páni, toto sú hlavné prvky, ktoré sme chceli zdôrazniť na začiatku našej dnešnej schôdze. A ja sa už teším na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujeme, pani ministerka. A teraz pán minister eh, spravodlivosti bude hovoriť. Pán minister Tuader. Dámy a páni, vážení poslanci Európskeho parlamentu, už som tu po druhýkrát a som opäť veľmi poctený, že vám môžem predniesť svoju prezentáciu, ktorá obsahuje priority rumunského predsedníctva. A budem sa rovnako tak snažiť zodpovedať aj vaše otázky. Ako minister pre otázky spravodlivosti by som rád povedal, že ocenujem veľmi vás, Európsky parlament, pretože parlament je zákonodárnym orgánom a tým pádom je v podstate najvyšším možným vyjadrením myšlenky demokratickej legitimnosti Európskej únie. Rád by som poďakoval rakúskému predsedníctvu, pretože sme veľmi dobre spolupracovali aj s nimi v priebehu predchádzajúceho obdobia a tým pádom sme dostali príležitosť pripraviť nedoriešené spisy, niektoré ukončiť a v iných pokročiť. A zároveň sme mohli podporovať aj určité iniciatívy rumunského predsedníctva. Radi by sme s vami úzko spolupracovali s vašim e, výborom, s Európskym parlamentom, pretože len spoločne sa môžeme dopracovať k strategickým cieľom, ktoré sme si stanovili medzi legislatívnymi prioritami Európskej únie. No a je jasné, že nebudeme obchádzať pravidlá, budeme využívať všetky negociačné techniky a Budeme tiež využívať metódu konsenzu tam, kde to bude možné. Budeme využívať kompromis, pokiaľ to bude potrebné. A musíme pokračovať v tom, čo sa vám zatiaľ podarilo, čo sa podarilo predchádzajúcim predsedníctvám v podobe nariadení podobe európskych štandardov v oblasti e, spravodlivosti a vnútra. Budeme podporovať politiku, ktorá sa sústreďuje na občanov, tak aby sme posilnili dôveru občanov v sektor spravodlivosti, aby sme podporili ich dôveru v európsky projekt a jeho budúcnosť. Obdobie, ktoré nás teraz čaká, je plné víziev a ja som presvedčený, že ich prekonáme a dosiahneme mnohé ciele, ktoré sme si stanovili pre obdobie rumunského predsedníctva Rady Európskej únie. Radí by sme, aby naše predsedníctvo bolo efektívne, aby sme úzko spolupracovali s ostatnými, aby naše predsedníctvo sa sústreďovalo na dosiahnutie cieľov a na dokončenie projektov, ktorými sa zaoberáme. Budeme sledovať hlavné princípy, hodnoty, základné práva a nároky, taktiež budeme rešpektovať princípy právneho štátu a budeme rešpektovať aj e, rôzne právne systémy v členských štátoch EÚ. Radi by sme posilnili vzájomnú dôveru medzi rôznymi právnymi systémami v EÚ. Prednesiem vám krátku prezentáciu priory rumunského predsedníctva ale bude to skôr taká syntéza, aby som nevyužil aj čas, ktorý je vyhradený pre otázky a odpovede. Budem sa teraz sústreďovať na tie spisy, ktoré sú na programe aj vášho výboru. budem napríklad hovoriť o tom, že je treba schváliť nariadenie týkajúce sa Európskeho príkazu na zaistenie elektronických dôkazov v trestnoprávnych veciach. Ďalej tu máme smernicu o harmonizácii právneho rámca na stanovenie právneho zástupcu pri získavaní dôkazov v trestnoprávnych veciach. A ako minister spravodlivosti, ako predseda Rady pre vnútro a spravodlivosť, si myslím, že je veľmi dôležité sa zaoberať touto témou, týmto spisom, pretože cezhraničná kriminalita narastá a Vzhľadom na to, že máme posilnenú spoluprácu v trestoprávnych veciach, taktiež e, máme aj finálne uznávanie rozhodnutí v členských štátov, je treba hovoriť taktiež o zahajovaní e, trestného konania pri stíhaní. A smernica a nariadenie, o, ktorom, o ktorých som hovoril, musia zaistiť rovnováhu medzi tým, že na jednej strane treba predchádzať a bojovať proti kriminalite. Toto je vo vzájme verejnosti, ale na druhej strane je treba chrániť ľudské práva a základné slobody, taktiež chrániť osobné údaje. Tak, že tu máme súkromné, osobné a na druhej strane verejné záujmy, ktoré sú zakotvené v európskych ústavách a taktiež e, sú potvrdené Európskym súdom pre ľudské práva, mali by sme chrániť verejné záujmy a príliš zasahovať do osobných, súkromných záujmov a práv a základných slobôd. Myslíme si, že táto rovnováha musí byť nastolená a s vašou pomocou sa nám ju podarí zaistiť. V decembri Rada pre vnútro a spravodlivosť e, vypracovala svoje ciele a všeobecný prístup e, vzhľadom na toto nariadenie a my sme sa zaviazali, že budeme naďalej pokračovať v našich aktivitách v tomto zmysle, tak aby sme čoskoro dosiahli všeobecný prístup aj ohľadom návrhu smernice keďže je to skutočne o veľkom zájme verejnosti a taktiež my sami sme odhodlani na tom pracovať. Rád by som poďakoval a zároveň po blahoželal pani Sipel, pretože na konci minulého roka som sa s pani Sipel stretol a porozprávali sme sa skutočne na dobrej úrovni a objasnili sme si veci na oboch stranách, rady aj parlamentu, tak aby bolo možné vykonať potrebné kroky, ktoré povedú k dokončeniu týchto spisov. Ďalšia zaujímavá dôležitá téma súvisiaca k tý, s tými, ktoré už som spomínal, a síce Implementácia posilnenej spolupráce v súvislosti s Úradom Európskeho prokurátora EPPO A je jasné, že je treba sfunkčniť úrad EPPO. A to si myslím, že je taká samozrejmá vec, že vôbec nepotrebujem tu vyloženie argument, argumentovať. Máme troch alebo štyroch európskych sudcov, máme ustanovenia týkajúce sa ochrany finančných zájmov Európskej únie. A pokiaľ narastá kriminalita na európskej úrovni aj na medzinárodnej úrovni, prostriedky a nástroje na boj proti tomuto javu je treba taktiež rozvinúť na medzinárodnej a európskej úrovni. Hovoril som o elektronických dôkazoch. Tam potrebujeme nástroje, tak aby e, verejné orgány mohli implementovať elektronické dôkazy a preto sme radi, že môžeme prispieť k implementácii tohto nariadenia tak, aby v blízkej budúcnosti bol stanovený hlavný európsky prokurátor a kolegium EPPO bude vytvorené pred 31. májom každý členský štát si musí menovať svojho európskeho prokurátora. Rumunsko spustí tento postup v novembri 2020. EPPO musí byť funkčný, aby mohol plniť svoju úlohu a bojovať proti tým udalostiam, ktoré ohrozujú finančné zájmy EÚ. Rumunské predsedníctvo plne podporí diskusiu ohľadom rozšírenia právomocí EPPO na otázky terorizmu, pretože, ako som povedal, kriminalita sa prejavuje rôznymi spôsobmi a keď sa pozrieme na otázku terorizmu, tak to taktiež súvisí s otázkou prania špinavých peňazí a ďalšími formami kriminality. A nie nutne sa to stane ešte za rumunského predsedníctva, ale určite čoskoro. Je tu ďalší spis, ktorý hovorí o boji proti pašovaniu, eh, pardon, proti falšovaniu eh, bezhotovostných platobných eh, prostriedkov. Bolo možné sa dopracovať k zhode pri prezentácii smernice za rakúskeho predsedníctva Mali sme dobrú spoluprácu aj medzi radou a parlamentom na túto tému. A to ukazuje, nakoľko dôležitá je táto téma. Rumunské predsedníctvo chce naďalej spolupracovať s Európskym parlamentom tak, aby sme dokončili práce na tejto smernice, taktiež v zmysle dobrej spolupráce. A potom, čo bude hotový text, potom, čo ho dostaneme od juristov, eh, právnikov, lingvistov a od právnych expertov. Predsedníctvo zaradí túto tému na náš program, aby sme tomu udelili eh, záverečný súhlas. Ďalšia dôležitá téma, program práv a hodnôt, program pre spravodlivosť, pretože za právnymi normami, či už sú to e, trestnoprávne normy, ale občanskoprávne. Čo je dôležité, to sú práve spoločné hodnoty. Je dôležité, aby občania, aby občanská spoločnosť bola aktívna v tomto procese, tak aby naša spoločnosť bola demokratickejšia. Rumunské predsedníctvo sa bude snažiť aby sme dospeli k všeobecnému prístupu ohľadom týchto spisov, ktoré sú veľmi dôležité a o ktorých sa momentálne diskutuje na rade. Nuž, a samozrejme sú tu ešte aj ďalšie spisy, ktoré sa týkajú ďalších tém, nariadenie o uznávaní a vykonávaní právnych rozhodnutí e, v manželských e, e, veciach. Ďalej tam je, sú medzinárodné únosy detí. Toto sú všetko naše priority. No a s vašim dovolením, pán predseda, by som krátku v súku si dovolil vo chvíli, Pozrel som sa na to, kedy sa začalo pracovať na týchto právnych aktoch a zistil som, že tempo toho legislatívneho procesu bolo skutočne veľmi rýchle. No a spoločne s vami by dvaja spoluzákonárci chceli toto tempo zachovať a ešte ho zrýchliť. Tak aby na konci rumunského predsedníctva sme mohli povedať, že sme si splnili svoju povinnosť, svoju veľkú povinnosť, ktorá nám príslucha ako členom Európskej únie. Môžem ešte hovoriť o ďalších spisoch, ale to urobím po obede v inom výbore, v inej diskusii. Pán predseda, teraz skončiť svoju prezentáciu, lebo som hovoril dlhšie, než som mal pridelený rečnícky čas. Ďakujem, dámy a páni. A teraz už čakám na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujem obom ministrom. A teraz prejdeme priamo k otázkam kolegov. Každý kolega sa prihlásil do diskusie, všetci kolegovia, to je pochopiteľné, keďže Diskutujeme o všetkých spisoch, ktorými sa bude zabrať rumunské predsedníctvo a každá z tých otázok bude dôležitá. Tak aby sme ale si mohli vypočuť aj odpovede, prosím kolegovia, nepýtajte sa dlhšie než dve minúty a pokiaľ nám na konci zostane čas, tak môžeme ešte mať doplnkové otázky alebo môžeme robiť druhé kolo, takže prosím, to by som vám bol vďačný. Začneme koordinátormi, najskôr Roberta Mecola. Ďakujem, Klod, a vážení ministri, ďakujem za to, že ste si našli čas prísť na schod do nášho výboru. Želám vám veľa šťastia. V prvom rumunskom predsedníctve môžete si byť istí, že my budeme vždy konštruktívnymi partnermi. Pozícia a mojej skupiny aj mňa samotnej je, je taká, že Rumunsko musí byť v srdci Európskej únie a to, že vedie predsedníctvo rady musí znamenať, že musí to byť krajina, ktorá bude príkladom, čo sa týka hodnôt e, a je sama voči Únii aj tiež navonok. Preto zdôrazňujeme, že korupcia je presný protiklad všetkého, čo Európska únia si lesňuje a sme e, čoraz viac znepokojení situáciou v Rumunsku. Musíme bojovať proti korupcii všetkým, čo máme k dispozícii inak budeme svedkami toho, ako sa bude rozpadať náš politický projekt nielen vo vašej krajine alebo v mojej krajine, ale v celej únii. Videli sme, ako občania Rumunska značením mávali obrovskou vlajkou v treskúcich mrazoch na uliciach, ale tiež sme počuli, že e, sa snažíte potlačiť právo týchto e, Rumunov na pokojné protesty. Rumúni sú načinými Rumunmi, ale zároveň sú načinými Európanmi a dožadujú sa e, zaručovania svojich práv. Preto zdôrazňujem, že Európsky parlament, a to e, musím naraz dôrazne povedať, nikdy neopustí občanov Rumunska. Boli sme svedkami toho, keď boli tisíce väzňov prepustení v posledných mesiacoch, aby ste opakovane sa vyjadrili, že takéto opatrenia sú výsledkom preplnených väzníc. Teda chcem sa opýtať, či ste zvážili, že preplnené väznice by mali mať za následok e, vybudovanie, dajme tomu, nových väzníc alebo zlepšenie kapacít starých väzníc a že to nemá byť k tomu, že budú odsúdení, prepustení. Čo sa týka súdnictva, to je e, zrejme oblasť, kde sú najväčšie obavy. Mohli by ste sa odhodlať a zaviazať tu v našom výbore, že nebudete ďalej upravovať e, zákony o súdnictve bez toho, aby sa k tomu vyjadril Benátsky výbor ďalej. Aké opatrenia sa chystáte alebo ste prijali tak aby sa udalosti z augusta nezopakovali. A ešte, mohli by ste tiež nám jasne uviesť záväzok, že predsedníctvo bude ochotné začať trialóg o Európskej poražnej pobrežnej hľadke, aby sa to podarilo uzavrieť pred voľbami. Ďakujem. Prosím, kolegovia, obmedzte sa na naozaj striktne dve minúty, inak sa to nestihne. Ďalej za SAD. Pani Sipel sa necíti dobre. Žiaľ, nie je tu. Myslím, že Giovanni Hotor ju zastúpi. Ďakujem. Ďakujem aj za prezentácie. Naozaj je to veľká výzva, toto predsedníctvo. Chcem sa opýtať najskôr pani ministerky vnútra. Ste pripravení teda s potešením som si vypočul, že chcete podporovať solidaritu, otvorenosť, ale čo to presne znamená? Ste ochotní azylový balík, eh, tak ako ho parlament predložil, eh, ďalej spracovať. Eh, parlament je veľmi sklamaný, že rada nevzala na vedomie naše podnety. A ďalej druhá otázka, to sa týka modrej karty. Aj tu začiaľ nebol dosiahnutý žiaden pokrok. Keď si uvedomíme, ako veľkou výzvou je migračná otázka, ak ju chceme nejako riešiť, musíme práve tieto dva balíky čo najskôr schváliť. Už to nemôžeme dlhšie odkladať. Pán minister spravodlivosti, teší ma, že plán, program spravodlivosti pardon, e, chcete uzavrieť do konca tohto ledného obdobia. Ja ako spravodajca to naozaj oceňujem. Ďalej elektronické súkromie, ochrana súkromia. Tu sa chcem opýtať, či máte nejaký konkrétny dátum, ďalších krokov. Viete si predstaviť, že by sa to mohlo stihnúť v tomto mandáte, pretože je to naozaj eh, značne dôležité pre nás všetkých. Máme GDPR, ale zatiaľ nemáme ochranu elektronického súkromia a pritom to úzko súvisí. Ďalej ešte posledná otázka. Vieme, že Rumunsko v oblasti právneho štátu má veľa čo naprávať, je tam veľa úloh. To by platilo aj bez eh, predsedníctva. Záleží nám na tom, aby ste v spolupráci s komisiou dosiahli pokrok, ale máte aj dve ďalšie veľké témy v rade. Jednak konanie proti Polsku a jednak konanie proti Maďarsku. Ako sa chystáte zachovať v týchto dvoch prípadoch? Parlament spustil konanie proti Maďarsku bolo veľkým sklamaním, že zatiaľ sa to nikam ďalej neposunulo. Aké kroky teda plánujete v tomto smere konkrétne? Ďakujeme pekne za ECR Helga Stevens. Ďakujem. Pán predseda, kolegovia, najskôr by som sa rada vyjadrila k situácii v Rumunsku. Rumunsko je veľmi významným členským štátom únie. Je to najmladší člen únie, ale je to jedna z krajín, kde sú najväčšie obavy, teda s ktorou sú spojené najväčšie obavy, vzhľadom na situáciu v oblasti právneho štátu v Rumunsku a tiež čo sa týka nezávislosti súdnictva v Rumunsku. Pozorne sme si preskúmali uznesenie prijaté v novembri. Dúfam, že aj vy ste si ho preskúmali a chceme požiadať, aby ste nepresadzovali žiadne zmeny, žiadne opatrenia, ktoré by efektívne, ktoré teda v skutočnosti zlegalizovali korupciu, ako sme zaznamenali už náznaky. Najostatnejšia správa CVM o Rumunsku bola najkritickejšia, ako sme dosiaľ videli. Teda zaujímalo by nás, ako reagujete na kritiku politických eh, rozhodnutí, ktoré ste prijali a za ktoré ste zodpovední. Teda mohli by ste sa prosím vyjadriť k tejto kritike zo správy CVM ďalej v druhom rade čo sa týka programu rumunského predsedníctva. Chceli by sme sa vám poďakovať obom ministrom za vyjadrenia k tomuto programu. Chcela by som zvorazniť niekoľko vecí, ktoré sa týkajú našej skupiny ECR. Správa osobitného výboru na boj proti terorizmu je prioritná pre našu skupinu. Chceme, aby sa presadil návrh na povinné stiahovanie teroristických obsahov z internetu. Náš kolega Dan Dalton predložil svoj návrh správy. Veríme, že sa podarí to posunúť ďalej čím skôr a teší nás, že je to aj pre vás priorita. Ďalšia priorita za ECR je interoperabilita. Sme presvedčení, že databáza Európskej únie na by bola veľmi užitočná Eh, aj s obsahom biometrických údajov a tiež je dôležité zlepšiť efektívnosť krokov na zlepšenie vnútornej bezpečnosti. Tiež nás teší, že je to jedna z vašich priorít. Máme ešte mnoho ďalších dôležitých otázok, o ktorých eh, by sa dalo hovoriť. Chcela by som však ešte spomenúť otázku azylu a migrácie a s tým súvisiace reformy. Naša skupina sa domnieva, že parlament by mal upustiť eh, od tohto balíkového prístupu a mal by pracovať na jednotlivých eh, témach eh, samostatne. Napríklad systém Eurodac. Kolega po mojej pravici, kolegyňa po mojej pravici predložila dobrý návrh. Boli by sme radi, keby sa dosiahol pokrok po veci azylu a migrácie Tiež ste uviedli, Zaujímalo by nás, či sa dosiahol nejaký pokrok vo veci e, reformy azylového systému. Ďakujeme. Teraz za Alda pani Grisbeck tu nemôže dnes byť. Pani Intfeld, nech sa páči. And, uh, to the two their... Ďakujem pekne obom ministrom e, za ich prezentácie programu predsedníctva ako predchádzajúci rečníci a ja by som rada vyslovila svoje znepokojenie v súvislosti s situáciou v oblasti ochrany právneho štátu v Rumunsku a tiež v oblasti boja proti korupcii. Spomenuli ste policajnú spoluprácu, spoluprácu v oblasti spravodlivosti, taktiež ste spomenuli prokuratúru, ale európsky systém bude fungovať len, ak všetky členské štáty sa budú držať tých istých štandardov. V tomto smere teda je dôležité, aby vaša vnútroštátna politika bola na rovnaké úrovni ako európske ambície. Sme veľmi znepokojení plánovaným prepustením zhruba stovky odsúdených eh, z väznic. A tiež by som sa rada opýtala, či vaša vláda má v pláne doslovne sa držať odporúčaní Benátskej komisie čo sa týka legislatívnych zmien. A ďalej, azylový balík. Vyjadrili ste sa, že budete e, sa snažiť získať čo najširšiu podporu a to je práve ten problém. Nepotrebujete širokú podporu, potrebujete väčšinu. Takto je to uvedené v zmluve. Teda je najvyšší čas, aby členské štáty rada sa ujali svoje zodpovednosti a prijali e, rozhodnutia, aby nevyčkávali, kým sa docieli jednomyselnosť, pretože jednomyselnosť nie je potrebná. Chceme vás požiadať, aby ste tento balík uzavreli počas vášho predsedníctva. A ďalej spomenuli ste program práva hodnot. Mohli by ste potvrdiť, či naozaj máte v pláne uzavrieť tento program a s tým súvisiaci balík počas vášho predsedníctva. A ešte posledná vec v súvislosti s hodnotami. Čo presne rumunské predsedníctvo má v pláne urobiť, aby sa zrevidovala smernica, eh, horizontálna smernica na boj proti diskriminácii, ktorá je zaseknutá už takmer 11 rokov. Ďakujeme. Budeme mať problém s časom kolegovia, ak nebudete dodržiavať dve minúty. Naozaj je to nevyhnutné. GUE, FDD, ANF sa neohlásili s tým, kto ich bude zastupovať. Teda prejdeme Ďalej, prosím, maximálne dve minúty. Pán Kojo. Ďakujem. Pardon, prepačte. Ešte pred vami pán Kojo za zelených, kolegyňa z Argentíny a potom eh, pán Kojo. Ďakujem. Pán predseda, myslím, že predsedníctvo musí ísť príkladom eh, ostatným členským štátom. To, že rumúnska vláda prijala utečencov a migrantov eh, z eh, lode Sea-Watch pred niekoľkými týždňami. To bol dobrý príklad. Chcem sa opýtať, je ďalších 47 utečencov a migrantov eh, na ďalšom záchrannom plavidle Sea-Watch. Príjmete podobnú iniciatívu, alebo teraz môžeme očakávať, že rumúnska vláda presadí koherentnejší prístup, aby sme nemuseli za každým takto vyjednávať, keď dôjde k záchrane ľudí na mori. Ďalej, čo sa týka toho, že predsedníctvo aj s príkladom. Nie som si istá, či iniciatíva pána Tudora, ktorá sa byla v pondelok, aby sa prijal núdzový dekret, aby sa zrušila platnosť viacerých prípadov korupcie. Nie som si istá, či to je naozaj vhodný príklad. Keď hovoríme o vzájomnej dôvere ako jedno z základných zásad Európskej únie, týmto sa podkopáva vzájomná dôvera a týmto sa ohrozuje súdna spolupráca v únii Vaša predsednička vlády vo svojom prejave v parlamente v pléne spomenula štyri piliere, pričom jeden z pilierov, na ktorých sa chce zamerať vaše predsedníctvo, sú európske hodnoty. To naozaj e, sa musí prejaviť aj v praxi. Zatiaľ sme to nezaznamenali konkrétne. Ja som požiadala o stretnutie ako spravodajkyňa vo veci článku 7 a s tým si chcete konanie proti Maďarsku, ale neboli ste k dispozícii na takéto stretnutie. Možno teraz by ste nám mohli vysvetliť, ako sa chystáte postaviť tejto otázke v Rade k tomuto konaniu podľa článku 7, teda voči Polsku aj voči Maďarsku. Ja som sa pýtala aj rakúske predsedníctvo. Oni sa vyjadrili, že ďalej to už neposunú, že teraz to má prevziať rumúnske predsedníctvo. Myslím, že by ste nám mali vysvetliť, ako sa chystáte k tomu postaviť ďalej. Ďalej, keď hovoríme o tom, že predsedníctvo má s príkladom, toto všetko požadujeme. Dve minúty, jedna sekunda. Ďakujeme, pán Kojo. Ďakujem aj ja za slovo. Ďakujem aj obom ministrom. Musel by som položiť dve konkrétne otázky. Poprvé, vstup Rumunska a Bulharska do šengenského priestoru. V roku 2011 som bol spravodajcom tu v Európskom parlamente a bol som za takýto krok. Parlament sa teda k tomu stavia koherentne. V prvej správe o Schengene, ďalej správe Stanišev sa to potvrdilo. Nemali by sme upierať Bulhursku a Rumunsku a ich občanom voľný pohyb v šengenskom priestore. Teda dúfam, že rumunské predsedníctvo sa bude tejto téme venovať a že sa podarí uzavrieť tento proces. Ďalej druhá otázka. Na to sa už pýtali iní kolegovia. Je mnoho obáv spojených v súčasnosti s udalosťami. Rada úplne blokuje spoločný európsky azylový systém. 5 členských štátov kontroluje svoje vonkajšie hranice a ďalej je tu vízová otázka. Ešte stále je tu veľká neistota v súvislosti s európskym systémom. Nemáme priveľa času pred eh, tým, kým prebehnú európske voľby, teda v ktorých legislatívnych eh, témach eh, sa rumunské predsedstvo domieva, že sa podarí veci uzavrieť. Nemôžeme už ďalej strácať čas a energiu. Nemá zmysel navrhovať zbytočné stretnutie, ak nedokážeme včas uzavrieť tieto rokovania. Musíme vedieť, aké politické priority ste si vytýčili, ktoré legislatívne témy a spisy si myslíte, že reálne dokážete uzavrieť v priebehu vášho predsedníctva v tomto krátkom čase, ktorý nám ešte zostáva. V apríli je posledné plénum Európskeho parlamentu. Rada sa už rozhodla, že od februára už nebudú prebiehať žiadne nové trialógy na uzavretie legislatívnych spisov. Ďakujeme pekne pani Makovej. Áno, rumunskí občania si zaslúžia, aby sa dodržoval právny štát a aby sa dodržovali hodnoty. Rumuni vyšli do ulic, tam mávali európskou, európskymi vlajkami, eh, držali európske vlajky v rukách, eh, taktiež eh, sa inak prihlásili k európskym hodnotám. A ja želám tiež veľa šťastia v rumunskom predsedníctvu, ale to si vyžadujú dôveru. Pri predsedaní Rady pre spravodlivosť je nevyhnutná dôvera. Rumúni, rumúnsky občania si zaslúžia a právny štát. Viete, kto to eh, včera povedal? Jurky Katajnen, podpredseda Európskej komisie, keď sa dozvedel, že je možnosť prijatia núdzového dekrétu o zrušení platnosti niektorých eh, prípadov v oblasti korupcie. A tiež, e, čo sa týka rozsudkov z roka 2015. E, včera sa premiérka vyjadrila, že e, sa s vami chystá prejednať veľmi rýchle prejednanie týchto prípadov ústavného súdu. To sa však týka iba rozsudkov do budúcna. Nikdy sa to netýka prípadov v minulosti prijatých, teda neplatí to spätne na to, aby ste dokázali predsedať Rade pre spravodlivosť pre vnútro, ak chcete mať takúto dôveru, je dôležité pamätať na to aj pri vašich skutkoch. Ste ochotní prijať dôsledky takejto eh, skrytej amnestie a takéto generálneho pardónu. Uvedomujete si, že Rumúnsko môže čeliť eh, sankciám v prípade, že sa príjmú takéto opatrenia. Ďalšia otázka, eh, to sa týka Európskej prokuratúry Jednou z priorit predsedníctva, a tiež to bolo v jednom z vašich vyhlásení, že podporujete možné rozšírenie činnosti a právomoci Európskej prokuratúry, aby to pokrývalo aj oblast terorizmu. Prosím, uzavrite to, hovorí predseda. Európska prokuratúra má bojovať proti podvodom. Ako môžeme dať prokuratúre nové právomoci, nové úlohy ešte predtým, ako vlastne budeme vedieť, ako presne prokuratúra bude fungovať. Chcete, aby sa stiahli prostriedky z boja proti podvodom? Ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem obom ministrom. Srdečne vítam tu v Európskom parlamente. Ďakujem za ich prezentácie. Hovorí pán Pavel. Vo všeobecnosti priority rumunského predsedníctva sme si vypočuli, dokazujú, e, že Rumunsko je ambiciózne, že chce e, posunúť ďalej európske projekty. Ja nemám žiadne otázky, nechcem mrhať časom. Ja som si pozrel pozorne program a želám vám veľa úspechov. Chcel som sa ujať slova preto aby som vám priblížil, kto eh, bola predrečnička. Ak by sa pani Makovej neujela slova, tak ja by som eh, sa tiež neprihlásila slovo. Pani Makovej je bývalá komunistická prokurátorka, je to bývalá ministerka spravodlivosti v Rumunsku. Ona prijala eh, trestný kódex bez toho, aby prebehla akákoľvek verejná diskusia. Dva trestné kódexy, ktoré sa prijali, o ktorých rozhodla bývalá ministerka spravodlivosti pani Makovej, Tie boli vyhlásené za neústavné, že sú v rozpore s ústavou. Rumunská ústava eh, bola prijatá v roku 2003 a tá eh, splňa aj parametre Lisabonskej zmluvy a ďalších zmluv Európskej únie. Táto bývalá čo skoro bývala poslankyňa Európskeho parlamentu, takto prichádza a, a poškvrňuje povesť mojej krajiny, keď vy ste boli komunistickou prokurátorkou, mal som 6 rokov a môžem si dovoliť eh, to povedať. A zašle vám stanovisko vlády k tomu, čo povedala táto pani, čo sa týka tý, tohto núdzového dekrétu, ktorý eh, sa chystá predlží pán eh, Todor. Nepochybne sa k tomu vyjadrie on, len sa pozrieme naskôr na to, kto presne hovorí a čo hovorí predtým, ako budeme vynašať súdy. Želám vám veľa úspechov obom ministrom. Sylvie Guillaume. Výborne, ja sa pokúsim nadviazať, teda pokračovať. Judith z Argentíny naznačila e, základné priority vášho predsedníctva. Pani ministerka, pán minister, aj keď súhlasím s viacerými otáznikmi, chcela by som sa vyjadriť konkrétne k štvrtému pilieru a síce Európa spoločných hodnôt. Konkrétne sa tam venujete otázke legislatívnej iniciatívy, čo sa týka sociálneho pokroku a taktiež znižovania rozdielov medzi mužmi a ženami, ako aj boj proti e, diskriminácii z dôvodu rodu. E, chcem sa pýtať veľmi stručne, vzhľadom na krátkosť času, aké máte plány v kontexte istambulského dohovoru a jeho ratifikácie? Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz e, pani Dali. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem ministrom eh, za to, že prišli sem a dali nám túto prezentáciu, poskytli nám svoje pohľady. Samozrejme, že vám želám veľa úspechov vo vašom predsedníctve a ďakujem vám pekne za to, že ste identifikovali svoje priority, na ktorých pracujete. Dovolte mi odkazať eh, teda na prioritu eh, riadenie udržateľnej migrácie. A v tomto smere ste hovorili o koncenzuálnych riešeniach, o koncenzoch. A to sa zdá, že, alebo z tohto vyplýva, že chcete dosiahnuť koncenzus všetkých. Ako chcete navigovať, tak aby ste získali koncenzus všetkých, najmä v prostredí, kde môžeme vidieť, že v mnohých témach máme naozaj obrovské rozdiely a máme tu aj ľudí, ktorí definitívne sa nechcú zapájať alebo nechcú byť zapojení do takéhoto veľmi dôležitého dialógu. Hovorili ste o konkrétnej kapacite členských štátov, ako sa k tomu chcete venovať a ako budete riešiť e, rozdiely e, v rôznych schopnostiach, v rôznych kapacitách jednotlivých členských štátov, ktoré sú veľmi rozdielne. E, lebo vždy, keď vidíme nejakú krízu, ktorá príde jedna po druhej, nemáme žiadne dlhodobé riešenia a vždy musíme hľadať ad hoc opatrenia, vždy prípad od prípadu. A teraz hovorím aj o Malte, čo je naozaj veľmi malý štát, kde nemáme dlhodobé riešenia. Ako chcete zabezpečiť, že dosiahneme takúto rovnováhu? No a na záver viem, že máte časový harmonogram, ktorý je veľmi náročný. Hovorili ste o reformnom balíčku pre spoločný azylový systém. Ja som spravodajkyňa pre eh, migráciu a azyl a chcela by som vedieť, aký časový harmonogram máte pripravený. Pre eh, tento fond aj pre legislatívu, ktorá s tým súvisí. Ďakujem pekne, pani Grapíny, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne, pani ministerka, pán minister. Naozaj si vážim túto stručnú prezentáciu eh, aktivít rumunského predsedníctva. Eh, máme tu miernu nevýhodu, že to sú len 4 mesiace a nie 5. Na to nesmieme zabúdať, milí kolegovia. Dovolte mi poďakovať kolegom za to, že sa držali tejto témy, ktoré sa týkajú tejto témy a hovoríme o téme e, ísť príkladom. V tomto smere musia aj poslanci Európskeho parlamentu urobiť e, tú istú vec. Chcem e, položiť jednu dôležitú otázku. Chcem poďakovať kolegovi Kueľovi, lebo on ukázal, že Rumunsko a Bulharsko sa s nimi nezaobchádzalo rovnako. Mali sme tu 16 predsedníctiev od roku 2011, odkedy sme splnili tieto kritéria a Rumunsko a Bulharsko stále nie sú súčasťou šengenského priestoru ako e, Rumunka sa snažím neustále prehovárať o presvedčej radu v tomto smere, lebo komisia aj parlament už e, hlasovali za Rumunsko. Hovorím to aj preto, lebo aj vy ste e, spomenuli túto tému a potom na budúci týždeň na mini pléne máme veľmi dôležitú tému a to je otázka boja proti radikalizácii, proti e, radikalizácia proti demokraticky voleným e, zástupcom. Občania na to zabúdajú, že ako náhle ste demokraticky zvolení, nemôže, nemalo by to pre vás znamenať, že po vás ľudia budú hádzať veci a budete ohrozovaní. Ako teda bojovať proti radikalizácii nie vo väzniciach, ale aj e, v, na uliciach medzi bežnými ľuďmi? Ako členka Benátskej komisie e, viem, aká je vaša pozícia, ministri, ale ako definujete tento právny štát? To je téma, ktorá sa opakuje znova a znova, objavuje sa pomerne často a ako kondicionita, ale bohužiaľ rečnička bola prerušená. Ďakujem pekne pani Grapiny, pán Šogor, nech sa páči. Ďakujem pekne, budem hovoriť po rumunsky. Vážená pani ministerka, vážený pán minister, prvé predsedníctvo Rumunska od jeho pristúpenia do Európskej únie je aj posledným predsedníctvom v rámci súčasného legislatívneho mandátu pozeráme sa na všetky tie zložky, ktoré sú ešte stále otvorené a s ktorými sa musíme vysporiadať a máme naozaj veľmi krátky časový harmonogram. Držím vám, veľa, držím vám palce, lebo máte veľa úloh a veľmi krátky čas. Spomenula, sa tu už aj téma Schengenu a to je moja otázka. Aké opatrenia príjmete preto, aby sme urobili niečo s touto témou a teraz budem pokračovať ďalej po maďarsky? Diskrimináció kérdésében szeretnék egy kérdést feltenni. Takže právny štát, eh, diskriminácia, Vyjadrite sa prosím k týmto témam. To nie je unijná problematika, ale vyzerá to tak, že doma ste to nedokázali vyriešiť. Chcel by som položiť otázku, prečo nepríjmete eh, zástavu eh, komitátu Kováš. Máme okres e, s maďarskou väčšinou, e, ktorého vôľa nie je na vládnej úrovni e, akceptovaná. Ďakujem, pán Niedermüller. Ďakujem. Mám málo času a preto by som chcel klasť veľmi konkrétne otázky. Na jednej strane by som sa chcel opýtať predsedníctva, aké konkrétne kroky plánujete v súvislosti s migračným utečeneckým balíčkom, aby ste dostali pokrok. Napríklad tu je návrh o Frontexe, už sa o ňom u nás hlasuje a taktiež už sme sa už sme sa dohodli aj s radou pre nejakou dobu, ale od tej doby sa nestalo nič. No a moja ďalšia otázka, keďže tu nevidím nejakú šancu, že by sa dosiahol pokrok v súvislosti s dublinským nariadením. Podporujete za rumunské predsedníctvo návrh, že by došlo k predbežnej dohode ohľadom rozdelenia utečencov. Ide tu o ľudí, ktorí sú v oblasti Stredozemného mora. Žiadny prístav v Európe nechce prijať. Jediné riešenie by bolo, keby rumunské predsedníctvo sa rozhodlo, že dosiahne aspoň nejakú predbežnú dohodu, aby títo utečenci boli rozdelení medzi krajinami, ktoré chcú dobrovoľne sa zúčastniť na tomto kroku. Toto by bolo riešenie, ktoré by e, rešpektovalo naše humanitárne myšlienky a takých by to bolo dobre, bolo dobré vyjadrenie solidarity. Ďakujem pekne, Peter. Pán Jurek, nech sa páči. Ďakujem pekne eh, za slovo. Rumunsko eh, preberajúce predsedníctvo v Rade eh, si zaslúži všetky želania úspechov, aby sa vám darilo. Držím vám palce v tom, aby ste hľadali veľa porozumenia, našli veľa podpory a treba si uvedomiť, že otázka právneho štátu a e, znamená, že naša spolupráca je postavená na zmluvách a nie na nejakých e, jednostranných alebo arbitrárnych politických rozhodnutiach. To znamená, že musíme neustále uzatvárať a ukončovať e, konflikty, ktoré môžu byť aj spôsobené častokrát až nelegálnymi aktivitami Rada by mala čím skôr jasne povedať, že požiadavka na vylúčenie Polska z účasti rozhodovania v Rade musí byť zamietnutá. Nie je tu je žiadna, neexistuje žiadna väčšina, väčšinové hlasovanie alebo štvorpetinové hlasovanie. Táto otázka musí byť uzavretá. Každý môže navrhovať zmenu zmluv, ale zmluvy e, nesmú byť e, v platnom znení ignorované Prípad Maďarska je o mnoho jednoduchší. Rada by mala jasne povedať, že nemôžeme eh, hlasovanie z 12. septembra v Európskom parlamente považovať za požiadavku ehm, začať eh, konanie podľa článku 7 zmluvy. Pretože ehm, väčšina, ktorá vyplýva zo zmluv, nebola doposiaľ dosiahnutá. A bolo to celé groteskné. Musíme ďalej prísne dodržiavať znenie zmluv. V opačnom prípade to nemá nič spoločné s demokraciou. Uzatvárenie týchto dvoch prípadov bude znižovať napätie a pnutie v Európskej únii a zároveň e, to bude znamenať jednoznačný príspevok e, Rumunska k tomu, aby sa budoval rešpekt pre Európsku úniu. Ďakujem pekne, pani Kiniči, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. E, pán predseda, chcem poďakovať obom ministrom za ich prítomnosť aj za prezentácie. Pôjdem veľmi rýchlo k otázkam. Ešte raz Minister vnútra, ministerka vnútra spomenula otázku radikalizácie a na prevenciu radikalizácie online, offline, vo väzniciach. Chcem sa spýtať, pani ministerka, nemyslíte si, že v oblasti prevencie radikalizácie treba vidieť eh, nejaký veľký základný priestor pre zavedenie eh, sociálnych opatrení a vrátane aj vzdelávacích opatrení, ktoré by znamenali, že budeme prezentovať skutočnú, autentickú a reálnu inklúziu, lebo videli sme aj počas posledného atentátu v Štrásburgu minulý mesiac, že to bol atentát spáchaný európskym občanom, hoci cudzého pôvodu. A ešte jedna otázka ďalej, čo sa týka otázky organizovaného trestného, organizované trestné činnosti medzárodného charakteru, obchod so zbraniami, drogami, obchod s ľuďmi, všetky ostatné podobné činnosti akým, to sú časokrát aktivity, ktoré sú zamerané priamo na financovanie terorizmu. Chcem odkázať na mnohé odporúčania osobitného výboru pre terorizmus. Medzi nimi je aj to, aby sme tu mali Ehm, konkrétne opatrenia. Vieme, že legislatívny mandát je veľmi krátky, ale mali by sme viac konať a zatiaľ sa až tak neposúvame vpred. Pána ministra spravodlivosti sa chcem spýtať, čo sa týka výmeny údajov medzi policajnými zložkami. To sú kľúčové nástroje pre boj s zločineckými organizáciami a s terorizmom. Aké iniciatívy chcete spraviť preto, aby sme e, mobilizovali tie mnohé nástroje pre spoluprácu, ktoré máme napríklad e, nástroje vzájomného uznávania v oblasti trestného práva. Ehm, a posledný e, aspekt je otázka konfiškácií majetku. A ešte veľmi rýchlo otázka finančných transakcií a na smernice o kontrole finančných transakcií. To je tiež veľmi dôležitá téma. Ďakujem pekne, pán Ujestovský. Ďakujem veľmi pekne, e, pán predseda. Dovolte mi Pán Zdechovský, ďakujem veľmi pekne. Chcem spomenúť, že táto diskusia nie je o internej politike v Rumunsku a som naozaj veľmi prekvapený, že to niekto tu zneužíva na to, aby ste útočili na svojich kolegov. Ospravedlňujem sa, ale prosím, uvedomte si, e, že čo znamená slovo gentleman. Gentleman znamená, že nebudete zneužívať stretnutia tohoto charakteru na to, aby ste útočili na svojich kolegov. Ak niekto bol komunista, bol komunista. Ale to nepatrí nejako do tejto diskusie, to s tým nesúvisí. Poprvé. Po druhé, ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu a myslím si, že je naozaj veľmi dôležité eh, využiť vaše predsedníctvo, tak aby ste nám ukázali, že ste veľmi silná krajina, moderná krajina a že chcete, aby sa veci zmenili. Moja otázka súvisí práve s tým, že Máme tu smernicu, na, eh, máme, tu, máme tu znahu reformy eh, smernice o návrate a potom je tu ten systém SICA, ktorý je ten európsky spoločný systém eh, predelovania azylu, celý tento balíček. Vďaka nemu je veľmi ťažké dosiahnuť výsledky počas rumunského predsedníctva a chcem sa spýtať, či sa rumunskému predsedníctvu teda podarí dotiahnuť tento balíček počas vášho mandátu. Ďakujem, pán Kosta. Koste. Ďakujem pekne za túto prezentáciu. Ja by som sa rád najskôr vyjadril k humanitárnej kríze v Stredozemnom mori. V minulom roku opäť 2200 detí a maloletých, žien a detí na úteku pred politickým prenasledovaním v Stredozemnom mori bolo teda takto na úteku. Niektoré členské štáty blokujú presadenie eh, civilného záchranného programu. A tu, nás, tu teda nastupujú súkromné subjekty, ktoré splňajú túto úlohu zachraňovania. Chcem sa opýtať, či ste ochotní a pripravení v prípade, že tieto organizácie zachraňujú takto ľudí pred eh, utopením sa, ste ochotní spustiť iniciatívu, v ktorej by členské štáty automaticky prijímali eh, takto zachránených utečencov zo stredozemného mora. Podľa mňa je nepripustné, aby 3 týždne tých 49 detí mm, žena a mužov muselo stráviť 3 mm, týždne na lodi, kým čakali, ktorá krajina sa ich ujme. Podľa mňa je to neludské, nedôstojné. A nesmie sa to zopakovať ďalej. Druhá otázka, reforma Európskeho azylového systému. Musíme konečne presadiť Európu solidarity, kde bude zodpovednosť nie len na pleciach krajín prvého kontaktu um, Malta, Taliansko, Španielsko. Snažme sa konečne sa pripojiť k tomu, čo Európsky parlament už odsúhlasil a síce, aby sa solidárne rozdeľovali utečenci, tak aby konečne sme zastavili toto nespravodlivé rozdeľovanie utečencov podľa dublinského systému. To by bol dobrý príklad, ktorý by ste mohli eh, eh, využiť ako predsednícka krajina na úrovni rady. Thank you. I think the presidency took a good first... Ďakujem pekne. Možno eh, by ministri najprv mohli hovoriť týmto témam a potom by sme sa pozreli na to, aké majú konkrétne plány v jednotlivých oblastiach, ako vyriešiť eh, aj otázku eh, blok- blokačnej menšiny na rade. Ďalej pani Solana, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, vážený pán minister, vážená pani ministerka. A chcem vám poďakovať za všetku prácu, ktorú ste urobili a chcem vám zaželať veľa úspechov vo vašom snažení. Chcem vás požiadať, aby ste sa necítili ohrození niektorými kolegami, ktorí tu sú, ktorí hoci sú Rumúni, tak vždy, keď môžu, našu krajinu kritizujú náš demokratický systém je ohrozený dezinformáciou. A rozhodne tu je dezinformácia v Európskom parlamente. Ešte pred niekoľkými minútami pani Makovej, ktorá snáď zmizne z Európskeho parlamentu, z akýkoľvek európskej inštitúcie, bývala ministerka spravodlivosti, ktorá zničila systém spravodlivosti, keď bola ministerka, na to nezabúdajme prosím, zo dňa na deň e, nahradila v úrade šéfa prokuratúry a zmenila trestný e, kódex a e, ďalšie súvisiace zákony bez akékoľvek verejnej e, diskusie, bez toho, aby sa obratila na parlament bez konzultácie s rumúnskymi občanmi. Ale to teraz nechajme bokom registri ako mladá rumunská europoslankyňa. Nemôžem tolerovať takéto správanie v Európskom parlamente a to by určite malo byť spomenuté. Rumunské predsedníctvo bude určite čeliť mnohým výzvam, to je bez pochyby. Máme tu naozaj e, veľa e, zložitých tém, ktorým sa musíme vysporiadať. Migrácia, bezpečnosť, posilňovanie Európskej únie, e, bezpečnostné výzvy, ktorým čelíme, mnohé veľmi, veľmi dôležité témy. E, takže aké sú tie e, perspektívy rumúnskeho predsedníctva v súvislosti s bezpečnostnými výzvami? A e, po, bohužiaľ rečnička je prerušená predsedajúcim. Pokračuje ďalej, keď hovoríme o návrhu Frontex. Máme pre ministrov eh, pre každého 10 minút na odpovede, čo bude ani nemožno odpovedať na všetky otázky, ktoré dostali individuálne a detailne v 10 minútach, takže o čo by som vás chcel poprosiť. Vieme, aké zložité tieto rokovania sú, o tom sme už diskutovali skôr. Um, takže ak vás môžem poprosiť, oboch, aby ste e, najprv sa pozreli na tie otázky, ktoré patria do vášho portfólia. To je taká prvá dôležitá vec, ktoré treba venovať. A potom po druhé, prosím, pokúste sa e, identifikovať tie jednotlivé balíky, azylový balíček, EPPO, e, všetky tie kritické veci, ktoré vieme, že sú aktuálne blokované. Spravodajcovia sú tu, Dublin je samozrejme, takže to sú tie dôležité veci a to máte na starosti ako predsedníctvo v tomto eh, citlivom období. Eh, Takže prosím, sústrte sa na tieto otázky. Aké otázky, ktoré eh, nemôžu byť odpovedané v tomto časovom limite, môžete odpovedať písomne, ale prosím, pokúste sa byť tematicky. Ak tu máme nejaké konkrétne stiažnosti, určite ich mne na záver a ja sa s tým vysporiadam, ale prosím, pokúste sa identifikovať to, čo sú podľa vášho názoru tie kľúčové body a čo môžeme spraviť počas predsedníctva, ako je to aj odzrkadlené v tých zmysluplnejších otázkach hľadom toho, čo vieme spraviť teraz a medzi, medzi dnešným dňom a koncom vášho mandátu v oblasti vnútra spravodlivosti, takže kto chce prvý, nech sa páči. Pane Carmendan. You go first for 10 minutes, please. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început uh, vreau... Ďakujem, pán predseda. Na úvod by som rada podekovala všetkým poslancom Európskeho parlamentu za ich otázky. Pokúsim sa stručne prejsť toľko z nich, koľko len bude možné. Pani Mecola, ďakujem za váš komentár. Áno, čo sa týka bezpečnosti na európskych hraniciach. Tlak na vnútorných hraniciach, na vonkajších hraniciach, pardon, tak ten bol e, minulý e, rok najnižší za posledných pár rokov. V roku 2015 bol najväčší, no a jednotlivé reakcie členských štátov boli dobré a správne, ale to neznamená, <clears throat> že všetko je dokonalé, že to skvele funguje a preto musíme hľadať dodatočné riešenia. Je treba sa učiť, poučiť z minulosti a úlohou predsedníctva je zaistiť, aby obavy európskych občanov boli vypočuté a príslušné návrhy musia byť čoskoro schválené pre dobro všetkých. Čo sa týka Frontexu, snažíme sa dokončiť rokovania s tretími krajinami, predovšetkým na Balkáne v súvislosti s dohodou o implementácii súčasne platných právnych predpisov ohľadom rozmiestnenia eh, úradníkov Frontexu v týchto krajinách. Ešte nás čaká veľký kus práce, ale v septembri minulého roka bol vypracovaný návrh, ktorý rozširuje pôsobenie týmu Frontex aj v iných krajinách, než e, tí, ktorými susedíme priamo. No a dialog s tretimi krajinami môže viesť k rokovaniam s ďalšími krajinami. Pán Weidenholzer, pokúsim sa skombinovať odpoveď na vaše otázky s odpoveďou na otázky pani Helgy Stevens. Pýtali ste sa na balíček ohľadom spoločného európskeho azylového systému. No a všetci sa zhodneme na tom, že do tohto spisu bolo venované obrovské úsilie a bolo toho urobeného veľa aby sa dosiahol pokrok, aby sa našli riešenia. A ako predsednička Rady pre vnútro a spravodlivosť vám môžem slúbiť, že budeme hľadať riešenia, tak aby sa nastala rovnováha medzi zastením bezpečnosti a solidaritou pretože toto sú dva zásadné aspekty, ktoré nikdy nesmieme prehliadať. My sme už mali viacero prístupov. Balíčkový prístup je jeden. A potom je tu tá možnosť, že by sme sa každou tú tému zaoberali zvlášť. No a my chceme odblokovať aspoň niektoré prvky balíčka pretože nemáme jasnú väčšinu v prospech niektorej alternatívy a preto sa dá povedať, že chceme na tom pracovať a dokončiť prácu aspoň na niektorých právnych nástrojoch, tak ako to len bude možné. Čo sa týka dublinského nariadenia, Máme negociačný mandát, ktorý už Európsky parlament schválil k tomuto spisu. A my rozumieme, že toto je veľmi dôležité, že je treba nájsť spôsob, ako reformovať Dublin, aby sme zaistili účinnejšie fungovanie európskeho azylového systému. Ďalej je tu smernica o Eurodaku, o kvalifikácii a tak ďalej. Veľmi dôležitá práca bude pokračovať s členskými štátmi, aby sa mohlo čoskoro začať opäť rokovať s Európskym parlamentom. Čo sa týka návrhu naredenia o azylových postupoch, tak chceme naďalej rokovať na rade. Ďalšia otázka sa týkala spisu o modrej karte. K tomu sa pokúsim taktiež vyjadriť. Myslím si, že Európsky parlament veľmi dobre pozná stav medziinstitucionálnych rokovaní na túto tému. Rokovania boli obťažné, to pripúšťam, keďže stanoviska tých našich dvoch inštitúcií sa veľmi líšia a chcem poďakovať predchádzajúcim predsedníctvám, ktoré sa snažili vypracovať kompromisné balíčky, tak aby sa pokročilo v rokovaniach s Európskym parlamentom, ale bohužiaľ zatiaľ sme neúspeli. Rumunské predsedníctvo si stanovilo legálnu migráciu ako prioritu. Ja som o tom hovorila v mojej úvodnej prezentácii. Chcem vám uistiť, že budeme naďalej pracovať na smernici o modrej karte. Budeme pracovať na možnom riešení, ktoré by bolo priateľné pre spoluzákonodárcov. Úspech rumunského predsedníctva a rady celkovo závisí do veľkej miery od podpory členských štátov. Pani Stevens hovorila o verifikačnom mechanizme, mechanizme spolupráce a ja sa nezaoberám témou e, súvislosti tejto témy s korupciou, ale čo sa týka môjho portfólia, tak my chápeme, že neustále úsilie pri e, podpore spravodlivosti a boj proti korupcii povedú k posilneniu právneho štátu. Ďalšia vec, ktorú by som chcela povedať, dlhé skúsenosti úradu prokurátora v súvislosti so s vyšetrovaním prípadov. Tu vás chcem uistiť, že pracujeme na právnom rámci, ktorý by sme mohli používať e, pre boj proti korupcii. Pani z Argentíny, ďakujem za vašu otázku. Vy ste hovorili o kríze na Stredozemnom mori. Áno, je to veľmi znepokojivé a my sme ukázali našu solidaritu v jednom konkrétnom prípade. Migrácia je naďalej jedno z najväčších víziev v súčasnosti. A aby sme našli riešenie na takéto problémy, myslím si, že by sme mali reagovať koordinovane na úrovni celej Európskej únie a preto naše kroky musia byť koherentné a účinné. A preto skutočne si ceníme reakciu členských štátov, ktoré boli ochotné zobrať migrantov a poskytnúť pomoc. My zatiaľ vychádzame z Dublinského nariadenia. My sme um, súhlasili s tým, že príjmeme 5 týchto migrantov a máme tu komunike komisie zo 4. decembra o migrácie rôzne aspekty migrácie, to sme zobrali na vedomie. Môžeme naďalej skúmať možnosti, že by bolo nejaké predbežné riešenie pre tento problém, aby sa reagovalo priamo na migračnú krízu. Ako som povedala, na Koreperi 2, na Koreperi taktiež um, členské štáty prejavili veľký záujem o túto možnosť a naďalej to budeme skúmať ešte na nadchádzajúcich schôdzach. Pán Coelho, ďakujem za vaše slova v súvislosti s tým, že Rumunsko a Bulharsko musia vstúpiť do šengenského priestoru. Amsterdamská zmluva hovorí, že plná transpozícia európskeho práva je povinná pre všetky členské štáty. A preto plná implementácia legislatívy v súvislosti s odstranením kontrol na vnútorných hraniciach je niečo, čo rumunské predsedníctvo chápe. A to v podstate znamená, že prístup do šengenského priestoru bol hlavným cieľom pre Rumunsko už v roku 2007 a naďalej ním je. Ďakujem za prejavenú podporu aj ostatným inštitúciám Európskeho parlamentu, Európskej komisii. Opakovane ste podporili Rumunsko v tomto zmysle a ja verím, že táto vaša podpora nám pomôže dosiahnuť tento cieľ a taktiež verím, že to jasne ukazuje, že k Rumunsku sa nie všetci chovali tak, ako sa mali. A taktiež verím, že nedávne diskusie v Európskom parlamente potvrdili to, že Rada musí čoskoro schváliť rozhodnutie v súvislosti s situáciou v Rumunsku a Bulharsku. Ako viete, od roku 2011 už splňame kritéria v súvislosti taktiež e, šengenským akým. A myslím si, že teraz viac než kedykoľvek predtým musíme ukázať, že sme jednotní a nie sa hádať. Myslím si, že všetky zúčastnené strany, vrátane tých, ktoré majú určité výhrady, v súvislosti s našim vstupom do Schengenu musia pochopiť tie argumenty, ktoré som práve predniesla. A teraz, alebo v blízkej budúcnosti, Rumunsko nechce byť hodnotené v súvislosti s implementáciou európskeho práva my sme už predstavili naše stanovisko a je určite spravodlivé postupovať takto a nie vykonávať nejaké hodnotenie predtým, než bude proces dokončený. A síce predtým, než sa staneme členmi šengenského priestoru. Ďakujem za vaše otázky. tomto zmysle a ďalej. Pán Zdechovský, vaša otázka súvisela s návrhom reformy smernice o návratoch v rámci druhého balíčka. Je to balíček týkací sa spoločného európskeho azylového systému. Ja som o tomto vo svojom úvodnom vyhlásení krátko hovorila návraty alebo navracanie štátnych príslušníkov tretich krajín, ktorí ilegálne pobývajú v EÚ. Toto je dôležitý prvok našej migračnej politiky a je dôležité zaručiť, že tí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, taktiež budú mať dispozícii príslušné prostriedky. Samozrejme, musíme mať v súvislosti s návratmi účinné nástroje a jedným z nich je návrh prepracovania smernice o návratoch. Chceme pokročiť v tomto spise, chceme ukončiť rokovania a chceme dosiahnuť čoskoro všeobecný prístup ešte za našho predsedníctva. Samozrejme tu korelácia e, se, s balíčkom OCAS o spoločnom európskom azylovom systéme. Máme dva týmy, ktoré na tom pracujú. Sú tu riešenia, ako prekonať prekážky, s ktorými sme sa zatiaľ stretli. Mohla by som ešte pokračovať, ale pravdepodobne už by som mala odozdať slovo ministrovi spravodlivosti, ale ešte by som chcela poďakovať aj pani Makovej. Očakávala som otázku v súvislosti s balíčkom o Eurodac. Tam taktiež chceme čoskoro dosiahnuť pokrok. Naši experti sa intenzívne zaoberali touto témou. Chceli ste sa za... vyjadriť ehm, ešte k ďalším otázkam. Možno niektoré odpovede nám môžete zaslať aj písomne, pokiaľ sa to nestihne. A ospravedlňujem sa kolegom, ktorých otázky nebudú zodpovedané, keďže sme časovo obmedzení. A teraz pán minister spravodlivosti. Ďakujem. Pán predseda, ja na úvod by som rád eh, reagoval na to, čo povedala pani Mecola. Pani Mecola povedala, že Rumunsko má svoje miesto v srdci Európskej únie. My si to naozaj myslíme. Môžem vás ubezpečiť, že v súčasnosti však Európska únia je v srdciach Rumunov. Pretože sú predsvedčení o tom, že toto je naozaj spoločný priestor bezpečnosti, spravodlivosti a slobody oni tento priestor vnímajú e, s plnou dôverou. Ja som si zapísal všetky otázky, ktoré ste mi adresovali. Ak by som ich mal rozdeliť, povedal by som, že niektoré otázky, ktoré boli adresované mne, sa týkali mojej pozície predsedu Rady pre vnútro a spravodlivosť a iné otázky e, sa týkali mňa ako ministra spravodlivosti. Ďalej boli otázky, ktoré sa týkali situácie v Rumunsku. Pokúsim sa stručne odpovedať na čo najviac otázok. Pani Makovej, vy ste uviedli, že chceme rozšíriť kompetencie Európskej prokuratúry ešte predtým, ako začne prokuratúra fungovať. Nie, to nechceme. Ja som to nikdy nepovedal a ani sa to nedá, pretože to by znamenalo zmenu článku 85 zmluvy. Musíme najskôr podrobne preskúmať závery Európskej rady a návrh komisie. Ja som hovoril o budúcnosti. V budúcnosti sa tomu budeme venovať. Budúcnosť znamená potom, čo sa skončí prítomnosť v reáli v prípade EPPO. To znamená, že to bude až potom, čo prokuratúra začne svoju činnosť. E, nič iné sa s tým ani urobiť nedá, inak by sme museli zmeniť článok 6 zmluvy a to nemáme v pláne robiť. Ďalšia tematická oblasť. Právny štát. My vieme a predpokladáme, že viete, že to vieme, že v princípe právneho štátu majú rôznu úroveň a rôznu podobu v členských štátoch. Nie sme úplne z zosúladení. Všetky krajiny majú svoje vlastné právne systémy, tradície, ktoré vychádzajú z rôzneho historického vývoja, posilňovania predspoprávneho štátu. Čo máme spoločné? Niekto sa vyjadril, že právny štát musí fungovať na základe zmluvy. To je úplne správne a nevyhnutné. Právny štát musí vychádzať zo spoločných európskych štandardov. Tiež sa princípy právneho štátu musia držať eh, nezvrátiteľného procesu v budovaní tohto systému Právny štát by sa mal posilňovať na základe odporúčaní, ktoré sú kodifikované a ktoré produkuje Benátska komisia. Tieto odporúčania nie sú spoločné. Je to preto, že právny štát má rôzne úrovne štruktúry v jednotlivých krajinách. Ak by to tak nebolo, odporúčania by boli rovnaké pre všetkých právny štát musí posilňovať e, a ceniť si rozhodnutia ústavných súdov v jednotlivých krajinách. A práve preto rozsudky ústavných súdov sú definitívne, nemenné. Nie je možné ich napadnúť. V Polsku a v Rumunsku to bolo kedysi možné, ale už to tak nie je. Právny štát sa má posilňovať na základe judikatúry európskych súdov, teda Európskeho súdneho dvora. S jednou poznámkou plne súhlasím a síce mandát vysokého predstaviteľa bez hľadu na to, v akej úrovni pôsobí, je úlohou presazovať národné hodnoty a európske hodnoty, konsolidovať a tiež e, dvíhať štandardy, ale rozhodne nie kritizovať e, jeho krajinu pôvodu. Teraz pracujem na Európskom trestnom kódexe. Prešiel som si všetky trestné kódexy všetkých e, členských štátov EÚ. V niektorých krajinách je vyššia E, miera v EÚ, kde sa kri- e, trestá kritika krajiny pôvodu v prípade, e, že daný človek zastupuje svoju krajinu. Ak nedokáže slúžiť svojej krajine pôvodu, je povinný nekritizovať ju. Ale to je trošku iný súbor. Cu privire la programul drepturi și valori. Sigur ne propun Ďalej, čo sa týka programu práv a hodnôt, chceme dosiahnuť čo najväčší pokrok. V priebehu rumunského predsedníctva sa chystáme sfinalizovať súbor noriem a prijať aj ďalšie kroky s tým súvisiace. jednu národnú tému si nasolili viacerí. A ja odpoviem, ide o riziko ohrozenia právneho štátu v Rumunsku. A síce, že systém spravodlivosti je ohrozený v Rumunsku. Tým, že sa chystáme prijať núdzový dekret, aby sa zrušilo 100 obvinení trestu odňatia slobody Teraz ho hovorím vo svojom mene. Mali by sme vychádzať zo správnych informácií vždy. Neviem, koľko z vás majú správne informácie o kontexte tejto situácie v Rumunsku. Som si istý, že v žiadnej z vašich krajín rozhodnutie ústavného súdu nemá nejaké e, následky. Najvyšší súd nepozostáva e, z sudcov, ktorí by e, prijímali neústavné rozhodnutia. Od roku 2014 Najvyšší súd sa nedržal takéhoto rozhodnutia ústavného zákona. Štyria sudcovia boli vybraní náhodným výberom voľbou, ale predseda tejto komory sa vyjadril, že od roku 2014 e, súdy, na ktorých e, sa podelili takíto sudcovia, súdcovia, boli e, nelegálne. Ústavný súd sa vyjadril, že Existuje ústavný rozdiel medzi štátnymi orgánmi, pretože uzavreli protokoly a taktiež ponúkajú kompetencie iným orgánom, než tým, ktoré sú stanovené v zákone pri výkone spravodlivosti. My toto nechceme. Nechceme nikomu umožniť, aby unikli trestu, ale Rumunsko je európska krajina, je to krajina, kde platia princípy právneho štátu a nemôžete niekomu povedať, že ho odsúdil nezávislý, teda nelegálne vytvorený súd, ale v mene stability e, právnych vzťahov by daná osoba mala zotrvať vo väzení. My chceme, aby tieto súdy prebehli opakovane nielen pre tie, ktorí už sú vo väzeniach, ale aj pre tých, ktorí už boli oslobodení. Chceme sa presvedčiť, či daný panel sudcov koná legálne a či dôkazy v daných konaniach boli legálne získané. Nehovoríme teraz len o odsúdených, hovoríme o starých eh, súdnych konaniach, eh, keď teda boli nelegálne vytvorené eh, tieto súdy. Ďalšia otázka sa týkala toho, ako dodržiavame odporúčania Benátskej komisie. My ich dodržiavame tak, ako sú predložené. A to s úctou na ustanovenia, k ustanoveniam ústavy. Dajme tomu, Benátska komisia sa vyjadrila, že by sme nemali odvolávať e, členov Najvyššej rady, Najvyššej súdnej rady iba pri bežných e, jednoduchých disciplinárnych problémoch. By totiž neboli úplne nezávislí. My sme tento zákon zmenili a toto ustanovenie sme z zákona odstránili. Zákony spravodlivosti v Rumunsku dávali sudcom možnosť e, odchodu do dôchodku po 20 rokoch v službe. Mnohí sa vyslovili znepokojenie, aj komisia sa v tomto smere vyslovila, taktiež Benátska komisia sa vyslovila v podobnom duchu. My sme teda v tomto smere zákon upravili tak, aby dnes sudcovia už nemali možnosť odchod do dôchodku po 20 rokoch službe pretože v Rumunsku je 7500 e, sudcov. Ak by tento zákon vstúpil do platnosti, zhruba 2000 e, sudcov by odišlo do dôchodku a mali by sme veľký nedostatok sudcov v súdnom systéme v Rumunsku. Isté, že je množstvo aj ďalších iných otázok, obav, ktoré ste eh, vyslovili. Ja som sa ich snažil zoskupiť tematicky. Ak som náhodou nezodpovedal všetky otázky, využijem postup, ktorý navrhol pán predseda a síce odpoviem písomne. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme. Kolegovia, ohláste sa v prípade, že máte pocit, že vaša otázka nebola zodpovedaná. nevnímajte to ako neochotu odpovedať na otázku, len sa ohláste, ktorú otázku chcete mať zodpovedanú písomne a ja to postúpim obom ministrom v prípade potreby. Ďakujeme týmto obom ministrom. Pán Kojo, vy máte faktickú poznámku, pán predseda. Požiadali ste ministrov, aby odpovedali písomne, to je správne. Bola tu jedna veľmi dôležitá otázka, ktorú položilo viacero kolegov, a to sa týka priorít predsedníctva v legislatívnych veciach. Posledné zastrnutie pléna bude v apríli v Štrasburgu. Rada sa rozhodla, že nebude eh, otvárať nové trialógy po februári, teda je dôležité, aby ministri odpovedali nášmu výboru na túto dôležitú otázku. Aké, ktoré legislatívne spisy sa chystáte uzavrieť v priebehu svojho predsedníctva? To je pre nás veľmi dôležitá informácia. Ďakujem. To nebola faktická poznámka zjavne, ale vy ste skúsený a vážený poslanec výboru. Zopakovali ste svoju otázku. Je treba si uvedomiť, e, že speed dating a podobné procesy prebieha predsedníctvo, ministri a ich týmy popisujú, ktoré budú prioritné spisy. Je to veľmi intenzívna situácia. Ide o proces komunikácie. E, neurčujú to len oni. Prebieha to formou komunikácie. Keby som ich požiadal, aby na to teraz odpovedali, neviem, či by boli schopní na to odpovedať k vašej spokojnosti alebo k spokojnosti nás všetkých. Práve teraz sa to vyhodnocuje, to, čo sa podarí uzavrieť do apríla a čo sa nepodarí pokúsia sa nás informovať. Niektoré spisy sú zablokované. Máme najviac zablokovaných spisov eh, spomedzi eh, výborov a ak to môžem takto otvorene povedať, že oni teraz sa venujú tomuto vyhodnocovaniu Ja som e, už e, bol v kontakte s ministrami, oni vedia o tom, že je tu takáto otázka. Odpravdujem sa e, kolegom Lenarsovi a Melovi, ktorých body nasledujú v programe. Mohli by ste možno stručne odpovedať prípadne k týmto legislatívnym prioritám? Možno vetou alebo dvoma. Please go ahead and then we can uh, finish. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mulțumesc, domnule europarlamentar, pentru... Ďakujem pekne, pán Kojo. Ja som sa nesnažila nejako sa vyhnúť odpovedí. Myslím si, že našej prezentácie, prezentácii sme jasne dokázali, že, že máme v pláne postúpiť vo všetkých legislatívnych spisoch. Všetky podľa nás sú dôležité. My by sme boli radi, keby sa všetky podarilo uzavrieť. V tejto chvíli je veľmi ťažké povedať presne v koľkých spisoch sa nám to podarí uzavrieť. Nie sme totiž eh, len eh, my sami, ktorí to určujeme. Rada, komisia, parlament eh, musia tiež sa k tomu vyjadriť. Musíme teraz predvídať ďalšie kroky. Ostatných partnerov teda nedokážeme v tejto chvíli vám povedať ktorých oblastiach to bude. Môžem vás ubezpečiť, že sme odhodlaní vo všetkých týchto spisoch eh, posunúť veci vpred. Všetky sú pre nás rovnako dôležité. Ešte by som rada pripomenula, čo povedala aj premiérka, keď približovala priority v pléne Európskeho parlamentu. Prístup rumunského predsedníctva je taký, ktorý je poznačený ambíciami, ale zároveň e, reálnosťou. Samozrejme, chápeme, že čas nás tlačí, musíme sa snažiť veci posunúť čím skôr, absolvovať trialógy, ktoré je možné absolvovať a uzavrieť čo najviac tém. Ďakujem. Of course, some files are more equal than other. Isté, že niektoré um, spisy sú rovnejšie ako iné, ak môžem takto parafrazovať Georgea Orwella. V každom prípade je tiež zjavné, že predsedníctvo na rozdiel od toho, čo povedala predseda komisie, predsedníctvo je dobre zorganizované, je efektívne a je aktívne. Spravodajcovia napríklad to, čo sa tu spomenulo, Dublin a s tým súvisiaci balík. Oni sa teraz eh, snažia zistiť, eh, ako sa tento spis vyvinie ďalej elektronické dôkazy. E, toto všetko sa vníma ako priorita. Netýka sa to však len nášho výboru, týka sa to hospodárskeho menového výboru, ale ich e, spisy nie sú všetky zablokované, pričom naše sú všetky zablokované. Spravodajcovia teda sú v kontakte, parlament na najvyššej úrovni sa snaží veci tlačiť. Ja som presvedčený, že to tak naozaj je. Teda na vašu otázku môžem odpovedať tak, e, že keď sa bude určovať, čo je dôležité, ktoré dialógy prebehnú, to sa práve teraz prejednáva na úrovni celého parlamentu. Z legislatívneho hľadiska je to najhorúcejšia téma aktuálne, pretože v iných oblastiach, kde je mnoho spisov, nie je e, taká blokáda ako v našich e, tematických oblastiach ak to môžem takto objektívne povedať. Pani Makovej, to nie je faktická poznámka, tiež ani z vašej strany. Bude to k obsahu. To však nie je faktická poznámka. 20 sekúnd mi dáte, pán predseda? To je nejaká psychologická vojna. To iným mi nepomôže v tomto boji. A, tak prečo nepomôžete vy mne a potom pôjdeme, potom pôjdeme ďalej ďalším potom nie. Viete čo, nebudem už e, tento bod, e, ktorý som práve povedal, nebudem ďalej upírať. Máme tu spravodajcov a tie nevie spravodajcov. A, e, treba povedať, že to im slúži k úcti. Sú tu, niektorí už odišli, ktorí doslova možno oni sami e, majú svoje vlastné politické témy doma. Ale oni dávajú prioritu témam, o ktorých tu rokujeme, e, pracujú na tom tvrdo a som veľmi ohromený tým, čo robia a oni komunikujú s predsedníctvom. A ja myslím, že predsedníctvo tiež pracuje na týchto témach celkom tvrdo, aby sa tieto zložky vysporiadali čo najrychlejšie. O to žiadal aj pán Coelho. Takže Nechal by som túto tému tak na záver, tým ukončíme celý bod rokovania s ministrami, nebudeme to už ďalej riešiť, nie. Nie, nebolo by to v poriadku. Takže chcem len povedať a potom už nebudem hovoriť k téme. Obraňujem svoju krajinu. Si prerušili ste ma, no čo už. A pani Wikström, e je tu aj pani Grisbeck je tu, takže oni sú tu, sú tu všetci poslanci, ktorí sa účinne angažujú, komunikujú s predsedníctvom, takže prosím uvedomte si, že prebieha naozaj veľa tvrdé práce s predsedníctvom a tak e, buďte angažovanými spravodajcami na iných e, úrovniach. Musíme naozaj pracovať ďalej, podobne ako hovoril pán Kuelo. Ďakujem pekne spravodajcom aj tenými spravodajcom, ktorí pracujú veľmi tvrdo na týchto zložkách. Viem, že predsedníctvo s nimi komunikuje, takže prosím, zostaňte pozitívni, aby sme urobili čo najväčší kus práce. Ďakujem ministrom a ich týmom. Toto je samozrejme len začiatok. Eh, Budeme pracovať s vami intenzívne počas zvýšku vášho mandátu. Ďakujem pekne obom ministrom. Dobre, vážení kolegovia, poďme teraz... Eh, máme hlasovanie 11.45. Ďakujem pekne pánovi Lenarsovi za to, že bol trpezlivý. Ideme na ďalší bod o interoperabilite a o spätnej správe z trialógu. Jerome, nech sa páči. Kolegovia, poprosím, aby ste boli tichšie, kým prejdeme na ďalší bod programu. Ďakujem pekne, pán predseda. To bude veľmi stručné. Snáď tým získame ehm, nejaký čas. V prvom rade ospravedlňujem sa za eh, kolegu pána Mela, ktorý bohužiaľ je dnes chorý a nemôže byť s nami, nemôže sa zúčastniť rokovanie, ale v mene oboch sa pokúsim dať stručnú aktualizáciu o prebiehajúcom trialógu, ktorý sa týka zložky interoperability. Práca na interoperabilite napredovala pomerne úspešne vo výbore Líbe sme hlasovali v oktobri minulého roka, mali sme 4 trialógy, ktoré prebehli počas rakúskeho predsedníctva a posledný trialóg bol 13. decembra, kde sme našli naozaj dobrý kompromis ohľadom o všetkých ostatných otvorených politických tém tie najdôležitejšie témy, to bola využívanie spoločného repozitára identifikátorov pre identifikovanie osôb, ďalej je to otázka prístupu e, orgánov činných trestnom konaní. E, našli sme v oboch zložkách dohodu, ktorá zachováva efektivitu celého systému, ale zachováva aj obmedzené využívanie údajov pre tieto špecifické účely. Ak by Monika Makovej mohla mať e, rokovanie vonku, bolo by to fajn Takže sa nám podarilo zachovať efektivitu tohoto systému, ale zabezpečiť aj obmedzené využívanie údajov pre špecifické účely s nevyhnutnými zábezpekami. Okrem toho a sme sa snažili zabezpečiť, aby sme neobchádzali tie pravidlá, ktoré, e, ktoré e, sa týkajú predchádzajúcich rokovaní systému vstup-výstup alebo šengenského informačného systému a čo bolo veľmi dôležité, ako Európsky parlament sme trvali na tom, že je dôležité zahrnúť aj našu myšlienku toho, aby tu existoval webportál, ktorý bude uľahčovať datovým subjektom, aby si mohli eh, vlastne uľahčiť prístup k overeniu, zmazaniu alebo sledovaniu osobných údajov. K tomu poslednému údaju od posledného trialóga, trialógu v decembri sme pracovali na technickej úrovni. Um, ešte stále tam nie sme, niektoré body sú stále ešte otvorení, týka sa to práva na informáciu datových subjektov, takisto aj vstup do platnosti celého systému. Ďalej pokračujeme, potrebujeme pracovať ďalej, aby sme našli kompromis a získali podporu od dvoch inštitúcií. Budeme mať ďalší trialog, snáď aj posledný, tentokrát s rumunským predsedníctvom 5. februára a tešíme sa na to, že to uzavrieme celú túto zložku, ktorá je až trochu fascinujúce, lebo odkedy sme mali návrh komisie v decembri 2017, tak sme teraz už v roku 2019, rok po, nič z tohto by nebolo možné, keby sme nedali, nemali veľmi dobrú spoluprácu so všetkými tieňovými spravodajcami, e, mimoriadne dôležitý záväzok nasadenia personálu politických skupín, asistentov, sekretariátu výboru LIBE, ktorý robili obrovský kus práce, a takisto aj vstupy a zapojenie od organizácie ako je e DPS, e, agentúry pre základné práva, pracovné skupiny 29 a všetky ostatné agentúry a, zamestnancov, zamestnancov komisie. Takže naozaj sa teším, ako to dotiahneme do konca v februári, aby sme to mohli hlasovať v apríli. Dobre, ďakujem pekne, pán Leners, za spätnú väzbu z trialógu. Cecilia, ty si sa chcela vyjadriť k tomuto, je to niečo od iné. Cecilia, nech sa páči. Presne k tomuto som sa chcela vyjadriť a myslím si, že je najvyšší čas, aby sme diskutovali ako eh, o tímovej veci, lebo myslím si, že tým pod vedením Jeroma Lennersa naozaj môže byť hrdý na to, kam sme sa dostali. A chcem, eh, Jerome, tebe povedať, že ti naozaj ďakujem za mimoriadne dobré, účinné, eh, pokojné vedenie. Urobili sme naozaj kus cesty s tým balíčkom interoperability a myslím si, že sme E, naozaj dosiahli veľa v trialógoch. E, viacero z tých obav, ktoré sme mali e, v rámci tohoto návrhu komisie na začiatku, boli vyriešené a to veľmi, veľmi úprimným a priamým spôsobom, najmä čo sa týka spoločného repozitára a identifikátorov. Okrem toho sme ešte pracovali pomerne intenzívne na tom, že sme sa tu snažili zahrnúť viacelo bezpečnostných alebo takých zábezpek, ktoré mali uľahčiť plynulé fungovanie a plnú interoperabilitu. Myslím si, že spravodajca, ale aj my všetci sme robili naozaj úprimnú snahu, aby sme zahrnuli názory všetkých a pozmeňujúce, názor, e, pozmeňujúce návrhy všetkých, ktorí zazneli. Konkrétne ja, rovnako ako aj moja skupina, sme boli veľmi radi, že sa nám podarilo zahrnúť sem pozmeňujúce návrhy o ochrane detí, zabezpečenie základných práv pre ľudských občanov, aj občanov tretich štátov informovanie osôb, ktorých dáta sú skladované o tom, že ich osobné údaje sú spracovávané. A potom samozrejme sú tu niektoré ďalšie témy, um, ktoré zostávajú zachované na, eh, na vodickej úrovni, ale pevne verím, že, eh, že dokončíme tieto rokovania čím skôr. A to tak, aby sme zlepšili zdieľanie informácií medzi členskými štátmi. A to je celkový cieľ tohoto nástroja, aby sme zabezpečili bezpečnosť a ochranu nás všetkých na tomto kontinente. Ďakujem ti ešte raz, Jerome. Ďakujem pekne, Cecília. Chce sa k tomu ešte niekto vyjadriť k téme interoperability? Nie? Dobre. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za vašu prácu, Jerome. Ďakujem aj za správu We can now move to um, point seven, which is the... Poďme k bodu 7 na programe rokovania, ktorým je spoločný európsky azylový systém. A to je výklad vykonávacích existujúcich nástrojov a správa o vykonávaní. Je to správa o fungovaní spoločného európskeho azylového systému, je to reakcia na rozhodnutie koordinátorov, ktorým sa komisii pripomína je povinnosť podávať správy na základe viacerých um, povinností vlastne, a je to takisto aj reakcia na list, ktorý sme poslali komisii, aby nám dali podrobný prehľad, ktorý nájdete vo vašich e, dokumentoch k stretnutiu. Nemáme nemáme dosť času, takže skrátim svoj úvod a pôjdeme priamo. Komu dáme priamo slovo? Pýta sa pán predseda. Hlasujeme o 11.45. Slovo dostane priamo pán Ryan z komisie, z komisie, ktorý bude našim prvým rečníkom. Go ahead, Mr. Ryan. Yep. Sorry, I'm just cutting it a bit short because um, we, we have votes at 11.45. ospravedlňujem sa, že budem skracovať rečnícky čas, ale musíme dokončiť 11.45. Ďakujem pekne, pán predseda, ak to správne chápem. Komisia bola požiadaná, aby urobila krátku prezentáciu o práci, ktorú robíme v spojitosti s implementáciou súčasného nástroja spoločného európskeho azylového systému, takže dovolte mi to stručne zhrnúť. Takisto využijem príležitosť ak správne chápem, mali sme tu otázku, prečo neboli schválené špecifické správy, ktoré sa týkajú implementácie CEASu. A to v súlade s listom, ktorý ste poslali komisárovi Pulosovi pred Vianocami. Dobre, poviem len pár slov tejto téme. V prvom rade by som chcel naznačiť, že komisia berie veľmi vážne svoju zodpovednosť monitorovať implementáciu európskej legislatívy. To je aj to, čo sme v konečnom dôsledku robili v prípade všetkých jednotlivých nástrojov, ktoré sú zahrnuté do spoločného európskeho azylového systému. A naďalej tak robíme, bez ohľadu na prebiehajúce rokovania o podobe všetkých týchto hlavných nástrojov azylového systému. A v tomto kontexte komisia okrem iného organizovala aj viaceré zasadnutia s expertami z členských štátov, tak aby sme diskutovali o otázkach výkladu, o otázkach súvisiacich s transpozíciou tejto smernice a takisto aj o otázkach, ktoré súviseli s praktickým uplatňovaním jednotlivých nástrojov v praxi. Konkrétne celý rad tzv. kontaktných výborov bol zorganizovaný pre každý týchto nástroj, aby sme spájali expertov členských štátov a ostatných aktérov tam, kde je to vhodné, a takisto na celom rade týchto zasadnutí boli aj zástupcovia sekretariátu výboru LIBE, ktorí boli pozvaní aj prítomní. Zároveň sme zazmluvnili e, vykonanie viacerých štúdií ohľadom uplatňovania a praktickej realizácie týchto nástrojov, čo sa týka praktickej realizácie, čo sa týka transpozičných nástrojov, e, ktoré členské štáty prijali my sme v tomto smere vykonali mnoho misií priamo v teréne do jednotlivých členských štátov, štátov aby sme diskutovali o nedostatkoch implementácií s orgánmi členských štátov, s aktérmi na, priamo v teréne, aby sme zároveň aj kontrolovali situáciu na vlastné oči. Toto robíme práve s cieľom identifikovať tie opatrenia, ktoré môžeme prijať e, za účelom zlepšenia situácie. V niektorých prípadoch to viedlo aj k tomu, že členské štáty prijali zmeny, urobili zmeny. V iných prípadoch to viedlo k tomu, že EASO, teda e, Európsky orgán podpory azylu, prijal opatrenia, ktorými podporoval členské štáty. No a takisto to viedlo k tomu, že komisia začala aj právne kroky proti členským štátom, kde boli identifikované nedostatky, kde tie nedostatky boli mimoriadne závažné, alebo bolo jasné, že sa ne, ne, nechystajú nejaké zásadné zmeny. Komisia rovnako pomáhala usmerňovať aj aktivity orgánu, teda pod, pod EASO, vo všetkých svojich aktivitách, ktorým podporovala členské štáty a takisto sme sprostredkovali komunikáciu medzi agentúrou a členskými štátmi, aby sme poskytli priamu praktickú podporu. Tá sa konala alebo realizovala v podobe praktickej, podob, praktickej pomoci priamo v teréne v Grécku, Taliansku, ale aj v Bulharsku a na Cypre. Rovnako sme poskytovali aj podporu vo forme tréningu pre orgány členských štátov. No a zároveň sme boli zapojení aj do vývoja praktických usmernení pre azylové orgány členských štátov. A tu by som e, spomenul dva také konkrétne špecifické príklady. Jedným bol rozvoj alebo budovanie tzv. štandardu príjmania Um, ktorým sa mali uľahčovať, eh, ktorým sa malo zabezpečovať vlastne udržiavanie spoločných štandardov, veľmi detailných častokrát, aké majú byť tie podmienky prijatia uchádzačov. A takisto aj správy o krajinách pôvodu, usmernenia pre jednotlivé tretie krajiny, aby sme dokázali uľahčiť eh, eh, presadzovanie spoločného prístupu pri garantovaní práva na ochranu. A takisto sme sa snažili konvergovať mieru uznávania to je práve proces, ktorý teraz začal a súvisí aj s vytvorením týchto usmernení alebo tých tých usmerňujúcich poznámok, pre jednotlivé krajiny a tom bude agentúra ďalej pracovať. No a na záver chcem ešte spomenúť aj spo, začatie konania proti členským štátom kvôli nedostatkom, ktoré súviseli s uplatňovaním pravidel v praxi. Tu by som spomenul len niekoľko takých kľúčových štatistík máme 62 otvorených konaní e, porušení e, voči členským štátom kvôli porušeniu azylových pravidiel. Väčšina z týchto je, sú, alebo súvisí s transpozíciou a neoznámením transpozície. Väčšina z nich je ešte stále otvorená Čakáme na dokončenie tých štúdií, ktoré som spomínal ohľadom preskúmania transpozičných opatrení, ktoré boli notifikované členskými štátmi. No a na záver ešte pár slov e, k nahlasovaniu. A to sme už spomínali na začiatku. tie nahlasovacie povinnosti, ktoré, e, ktoré tento členský štát, e, ktoré tento výbor spomínal a na ktoré upriemoval našu pozornosť Jedajú, aby komisia e, podala správy o uplatňovaní týchto aplikačných nástrojov a aby zvážila akékoľvek pozmeňujúce návrhy, ktoré považuje za nevyhnutné. Samozrejme, čo sa ale udialo v praxi, možno rýchlejšie, než by sme čakali, v nadväznosti na schválenie druhej generácie nástrojov Európskeho azylového systému bolo to, že sme mali utečeneckú krízu, ktorá počerkla e, pomerne zrejme nedostatky v súčasne uplatňovanom azylovom nástroji. A ako výsledok komisia dospela k tomu, že dôležité pozmeňujúce návrhy sú nevyhnutné k existujúcej legislatíve. E, my vy sme vytýčili v týchto záveroch a oznámeniach ktoré sme tu mali, to potom na to vlastne reagovala veľmi rýchlo séria veľmi širokosiahlých e, pozmeňujúcich návrhov, ktoré e, prichádzali v máji a júli. Tieto pozmeňujúce návrhy brali do úvahy skúsenosti, ktoré máme pri monitorovaní týchto nástrojov, ale e, bol tu taký všeobecný pocit, že to bude pomerne metúce v rámci prebiehajúcich rokovaní, aby Komisia ešte okrem toho všetkého a v dôsledku schválenia týchto legislatívnych návrhov, aby sme schvalovali aj správy o uplatňovaní týchto nástrojov v praxi. A len pripomínam to, čo som už raz povedala, síce, že účel schvalovania týchto správ um, bol práve v tom, aby sme vysvetlili potrebu legislatívnych pozmenujúcich návrhov alebo legislatívnych úprav. A chcem len povedať, že všetky azylové nástroje, ktoré komisia navrhla revidovať, boli sprevádzané detailnými vysvetľujúcimi eh, poznámkami, ktoré vysvetľovali pomerne detailne eh, tie problémy spojené s implementáciou súčasného AKI a viedli aj k následnej potrebe pozmeniť a upraviť tieto nástroje eh, v kvôli e, krátkosti času toto ukončím. Ďakujem pekne, Steven. Chcel som len varovať, aby sme neprekročili čas. Ďakujem veľmi pekne. To bolo stručné, nápomocné. Teraz pôjdeme ďalej. Slovo dostane doktor Fan Belahoj a doktor Fernández e, z EPRS a, a ešte pani pani Navara. Máte tiež PhD. Všetci majú doktoráty tu, všetci sú doktori, tak je to v poriadku. Takže doktorka Navarová, to je teda jeden je z IPRS a druhý je z Milieu Limited. Obaja sú um, autormi tejto štúdie. <clears throat> tak prosím, um, zorganizujte si prezentáciu, ako si ju želáte. Ďakujem pekne. Už sme predstavili túto štúdiu 7. januára. Dnes nadviažeme tam, kde sme to prerušili, ale chcel by som všetkým pripomenúť, že toto je ehm, štúdia o nákladoch, ktoré pozera vlastne teda náklady spôsobené nečinnosťou. Pozeráme sa na to, aké dopady táto nečinnosť má v oblasti základných práv, v oblasti ekonomických dopadov. A ehm, môžeme teraz prejsť na ďalší e, obrázok. Hlavné body dnešnej prezentácie v tom, že táto štúdia sa pozrela na nedostatky a rezervy v oblasti európskej spolupráce, ktorá súvisí s tým celým azylovým procesom od začiatku právnej cesty až po záchranné aktivity alebo zachytenie, až po eh, návrat, eh, ale respektíve integráciu jednotlivcov, ktorí sa stanú uznanými utečencami. Druhý hlavný bod, ktorý je pomerne zrejmý, ale treba ho zdôrazniť v tomto kontexte, je, že ďalšie aktivity na európskej úrovni môžu účinnejšie a lepšie bojovať s tými výzvami, ktorým členské štáty čelia momentálne v tom, aby splnili svoje spoločné ciele a zároveň aby splnili požiadavky v oblasti ochrany základných práv. A tretím je, že aby sme toto zabezpečili, aby toto bolo úspešné, potrebujeme viac konaní v oblasti právneho štátu, ochrany hraníc, legálnej migrácie a ochrany hraníc, vonkajších politík, tak aby sme dosiahli tieto benefity. Mentioned Takže ako tu zaznelo, táto štúdia nepriamo súvisela s legislatívnymi aktami, na ktorých sa pracuje, ale týka sa e, v podstate azylovej trasy a prinášajú sa tam nové náhľady na vec. Ďalšia presvitka. Nedostatky a prekážky, ktoré štúdia objavila, sú podobné ako tie, o ktorých ste tu diskutovali v vašom výbore. Nedostatok e, právnych alebo legálnych spôsobov, ako sa dostať do EÚ pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, ďalej e, podávanie azylovej žiadosti, riadne príjmacie podmienky, nedostatočná implementácia e, kritérií tých, ktorí majú nárok na azyl, ďalej nedostatočná sociálna hospodárska integrácia, implementácia rozhodnutie o návrate, nedostatok monitorovacích mechanizmov, ochranu ľudských práv a taktiež návratových operácií v tretich krajinách a nedostatočné plnenie základných práv. K tomu sa vrátim ešte o chvíľku. Takže štúdia robí rozdiel medzi dopadom na E, jednotlivej úrovni, úrovni jednotlivca a taktiež na úrovni členských štátov. Na jednotlivej úrovni tam vidíme také tri šípky, ktoré e, sledujú celý ten azylový postup. Nedostatky, ktoré boli stanovené, sú napríklad e, porušovanie princípov v rôznych fázach, fáza pred príjazdom do EÚ, podstate žiadatelia o azyl musia postúpiť nebezpečnú cestu, keďže nie je dostatok e, legálnych spôsob, ako sa do EÚ a viac než 2000 e, osôb takýmto spôsobom zomrelo na mori za minulý rok. Ďalej e, je tam mučenie a nehumánne zaobchádzanie na ceste do EÚ. Nerešpektujú sa základné práva migrantov vo fáze e, príchodu a podania žiadosti, tak sú tam nedostatky dublinského systému, nedostatok konvergentnosti, e, čo týka príjmacích podmienok. Taktiež musíme spomenúť práva dieťaťa, ktoré taktiež nie sú rešpektované v tomto kontexte. Potom, čo nastalo uznanie žiadosti, tak prichádzajú hospodárske a sociálne práva, vrátanie práva na prácu, ktoré momentálne sú rešpektované, keďže nie je dostatok podpory v tejto oblasti. A taktiež e, možné rozhodnutie o navrate môže porušiť princíp nenavracania a taktiež práva na azyl. Dám slovo kolegyni. Takže identifikované nedostatky vedú k hospodárskému dopadu na e, členské štáty aj na EÚ. Tuto máme tabulku, ktorá to zhrňa. Stručne ju prejdem nedostatky navyšujú pravdepodobnosť, že sa migranti dostanú do neregulárnej situácii. Toto má samozrejme dopad na jednotlivej úrovni, vedie to k agregovaným nákladom, napríklad vo vzťahu k prevencii neregulárnej migrácia, migrácia a pašovanie ľudských bytostí. Ďalej sú tam ehm, náklady, ktoré súvisia s zabránením ehm, v odchodu z krajín pôvodu, Ďalej, e, zníženie šanci na zamestnanie. Toto vedie k nižším výberom e, daní. Ďalej, životné podmienky e, migrantov, príjmacie podmienky, primárna zdravotná starostlivosť, ďalej náklady nedostatkov Dublinových transferov vo fázi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 E, európska legislatíva, e, e, čo týka humanitárnych víz, to je jedna z možností, ďalej sa môže rozšíriť mandát Európskej agentúry pre podporu azylových otázok. Ďalej tretia možnosť je dôležitá, keďže je tu veľmi negatívny dopad nedostatku pripravenosti, keď nastala utečenská kríza, je zlepšenie implementácie monitorovania spoločného európskeho azylového systému. Ďalej štvrtá možnosť že sa zoberú do úvahy jednotlivé preferencie členských štátov, keď eh, pardon, eh, migrantov, keď sa bude skúmať eh, žiadosť o azyl a bude sa určovať zodpovedný členský štát. Ďalej piaty krok, podpora prístupu k zamestnaniu a integrácii. Ďalej zaručenie rešpektovania ľudských, ľudských práv a taktiež finančná zodpovednosť, čo týka externého financovania. Ďalšie kroky by predovšetkým zaručili lepšie plnenie európskych hodnôt a práv. Ďalej e, podpora tretich krajín v riešení príčin migrácie. E, toto by taktiež znížilo úroveň regulárnej migrácie do EÚ. Znížilo by to náklady na stráženie hraníc. Taktiež by to zlepšilo riadenie, účinnosť a koordináciu azylového procesu Ďalej by to navýšilo e, výber daní a taktiež ekonomický rast. Podporilo by to ochranu ľudských práv v prípade návratov do určitých krajín. Samozrejme, toto obnáša náklady, napríklad dodatočné ľudské zdroje a finančné zdroje, ktoré boli potrebné, aby sa podporila kapacita Európskej azylovej agentúry a taktiež národných azylových orgánov a tých orgánov, ktoré asistujú pri integrácii žiadateľov o azyl a utečencov. Musia sa podporiť nové európske aktivity, čo týka monitorovania, vyhodnocovania readmisných dohôd a taktiež e, dohôd s tretimi krajinami, museli by sa aktualizovať európske informačné systémy, museli by sa zlepšiť integračné programy, napríklad jazykové programy, tie sú veľmi dôležité. No a čistý prínos e, takýchto politík by bol asi 22,5 miliard za rok. Samozrejme, tu sa berú do úvahy aj náklady, ale nie všetky politické možnosti boli kvantifikované niektoré nie sú ešte kvantifikovateľné, ale čo sa týka ďalšieho hospodárskeho dopadu, tu bude hovoriť kolega. Alebo kolegyňa, pardon. Uh, Moja dnešná prezentácia sa bude sústreďovať na hospodárske vyhodnotenie štúdie tak aby sme sa pozreli na príbeh, ktorý je za týmito číslami, ktoré vám predstavili kolegovia. Táto štúdia je unikátna, čo sa týka aj rozsahu, pretože sa zaoberá e, fázou pred e, príchodom až e, po až po, v podstate po tú poslednú fázu, zaoberá sa špecifickými otázkami, mnohé sú právneho charakteru. Sú tam právne a hospodárske prvky, má skutočne veľký rozsah táto štúdia. Mali sme viacero zdrojov informácií, hlavne máme azylové štatistiky Eurostatu. Ďalšie zaujímavé zdroje sme taktiež využili vrátane správ Európskej siete pre migráciu a ďalších. Na základe tohto sme vytvorili rôzne ukazovatele a databázu. A paralelne k vývoj databáze, databázy sme taktiež vytvárali celkový e, koncepčný rámec. Kolegovia hovorili, sme sústredovali na hlavných 9 nedostatkov a prekážok, ale nie sú jediné. Boli to tie, ktoré sme určili ako kľúčové. Týchto 9 nedostatkov a prekážok, tam sú 4 hlavné problémy. ktoré nám slúžili k vykonaniu hodnotenia. Zlé riadenie a koordinácia, to sa môže týkať rôznych nedostatkov. Druhý problém je nedostatočné branie do úvahy jednotlivých potrieb a preferencií. E, po tretie je to nízka predvydateľnosť azylových postupov. A túto myšlienku sme prevzali zo štúdie OECD, ktorá sa zaoberá účinnosťou e, právnych postupov a predvydateľnosťou. Takže nedostatok, s ktorým toto súvisí, je miera uznávania a rozdiel medzi jednotlivými členskými štátmi v tomto zmysle. Toto potom vedie k neúčinnosti postupu. A ďalší, štvrtý problém je rasizmus a xenofóbia. Toto je pokryté e, štúdiou, ohľado, ktorá sa zaoberá situáciou, kde nezasiahne EÚ. Máme e, šesť e, oblasti. Tá šiesta sú základné práva, to sme sa zaoberali, takže tu uvádzam len tých prvých 5. Ehm, toto vidíte na tejto prísvitke. Toto číslo, alebo táto prísvitka vám ukazuje, ako týchto 9 prekážok a nedostatkov pokrýva tých 6 e, oblastí dopadu a celkové výsledky. Keď sa pozrite napríklad na e, legálne spôsoby, keď dostá sa do EÚ, to je ten prvý riadok, vidíte, že ten dopad je v podstate vo všetkých šiestich oblastiach a na základe tohto sme vykonali naše kvantifikované odhady. Myslím si, že mám čas na jednu politickú možnosť, ale máme takýto sedem politických možností, ktoré sme vypracovali. Prvá, to sú humanitárne víza, o ktorých som hovorila. Toto vychádza z návrhu LIBE. Tam sme vypočítali náklady, ktoré súvisia s touto politickou možnosťou a hlavne by to bolo v podobe ľudských zdrojov, ktoré boli potrebné na spracovanie žiadosti a taktiež je tam právna pomoc a preklad. Súvisí, sú tam taktiež náklady v súvislosti s bezpečnostným screeningom. A skôr sme to odhadli tak e, konzervatívne. Odhadujeme, že by náklady boli nižšie o 20 než sú v súčasnosti. A približme to vypočítali na 6,2 miliardy eur ročne. Toto je teda prínos pre Európu, pokiaľ by sa vedla takáto politická možnosť. Mám málo času, takže pôjdem rýchlo ďalej až k záverom. The last slide? Yeah, thank you. That's, no, no, no, that, thank you. Uh, so overall, uh, we find... Uh... Takže celkovo čo sa týka analýzy azylového systému um, aj dopad eh, na skutočné dopady eh, na jednotlivca aj spoločnosť, eh, je tu negatívne zistenie, ale pozitívne je, že je tu viacero politických možností k dispozícii, prostredstvom ktorých Európska únia môže napraviť tieto nedostatky a to má aj možné výhody. Očakávame, že dopyt po azyle bude stúpať v najbližších rokoch, preto je dôležité kriticky sa pozrieť na tieto jednotlivé možnosti Taktiež sme predbežne vyhodnotili situáciu v našej správe. Je podarme ďalej to skúmať, aby sa to mohlo ďalej rozpracovať. E, čo sa týka politických možností, tie, ktoré sú efektívne podľa štúdie, sú tie, ktoré sa zameriavajú na skutočné príčiny týchto nedostatkov, teda tie by podporovali riadenie, koordináciu, zvyšili by um, priamo zodpovednosť, eh, zohľadnenie individuálnych potrieb a preferencií, taktiež predvydateľnosť a ochranu a práv jednotlivca a boj proti nediskriminácii. Teda boj proti diskriminácii. Ďakujeme pekne. Verím, že táto štúdia bola užitočná pre kolegov. Doktor Fambaleboj, doktor Fernandezová aj pani, Nebaha, aj pani doktorka Nebahára, všetkým trom expertom týmto ďakujeme. Je mi ľúto. Táto štúdia bude k dispozícii aj elektronicky kolegom, v prípade, že si to budú želať. Je mi veľmi ľúto. Dvaja kolegovia sa ešte hlasia o slova pani Grisbeck a pán Lobes Aguilar. Takže neskôr Natalie. Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Ďakujem za tieto prezentácie, aj keď nemáme dostatok času. Na skutočnú diskusiu podľa mňa je to vhodný prístup, ako sa povenovať tejto situácii v Európe. Je to nepochybne zaujímavé a ja často na rôznych stretnutiach približujem práve náklady spojené s nekonaním na európskej úrovni. A tým sa dá bojovať proti rozmanitým falošným Eh, informáciám a nacionalistickým prístupom. Čísla, ktoré spomínate, ktoré sú k dispozícii, hovoria naozaj sami za seba, čo sa týka nákladov za zachovanie aktuálneho stavu v oblasti azylu. Ak som to správne pochopila, je to zhruba 50 miliard eur. Eh, spomína sa to na všetkých schôdzach. Snažíme sa veci posunúť ďalej v oblasti reformy azylového práva, ale tu myslím, že netreba pripomínať, že e, v parlamente to zablokované nie je. Je to skôr zablokované na rade. Len krátka otázočka, času je totiž málo, e, čo sa týka prvej časti správy. Tam spomínate, že chýbajú legálne formy vstupu a že to spôsobuje rôzne riziká pre osoby, ktoré sa oberajú na nebezpečnú cestu, taktiež to ovplyvňuje eh, výnosnosť eh, eh, takéhoto modelu činnosti pre prevádzačov a pašerákov. Mohli by ste prípadne ústne alebo aj možno následne písomne odpovedať, ako odhadujete užitočnosť mechanizmu humanitárnych víz z hľadiska riešenia tohto problému. Myslíte si, že by to mohlo byť nápomocné? Ďakujeme, Natalii. Poprosím o stručnosť aj Juana. Ďakujem. Budem hovoriť stručne. Všetci vieme, že času je málo. Hlasovanie už začne o malý okamih. Len veľmi konkrétna otázka na oboch zástupcov komisie. Počuli sme o e, mnohých e, prípadoch konania veci porušenia pravidel už sme povedali viackrát, neexistuje nič horšie pre povesť Európskej únie ako práve tento nedostatok, e, táto medzera medzi európskou legislatívou a správaním členských štátov. Vlastne s opovrhnutím členské štáty takto nazerajú na európsku legislatívu a priamo ju e, bezohľadne porušujú. To nie je legislatíva, na ktorej sa pracuje, je to už schválená legislatíva, ktorá je v platnosti aj záväzná. Teda chcem sa opýtať, informácie o týchto konaniach vo veci porušenia sú k dispozícii? Je to e, súbor verných informácií? Môžeme si to aj my prezrieť? Je vôbec aspoň jedna členská krajina, ktorá by nečela takémuto konaniu vo veci porušenia zilového práva a zilového balíka? A druhá otázka, Videli sme túto prezentáciu k situácii a videli sme, že jedna z víziev súvisí s tým, teda jeden z problémov súvisí s tým, že niekedy návraty sú neefektívne. To bol citát uvedený v prezentácii. Málo kedy sa vraví, že počty návratov sú v skutočnosti relatívne vysoké. V mnohých krajinách je viac návratov ako neregulárnych migrantov, ktorí by prichádzali do danej krajiny. Teda, aké dôležité je pre niektoré členské štáty teda otázka návratov. V niektorých krajinách totiž naozaj viac návratov ako neregulárnych vstupov do krajiny. To sú veľmi zaujímavé vystúpenia aj od Natalie, aj od Juana na zástupcov komisie a EPRS. Je mi ľúto, nebudeme mať čas na odpovede. Čaká na citlivé hlasovanie o 11.45. Poprosíme teda o odpoveď písomne. Viem, že jedna otázka bola priamo na komisiu, žiaľ nemáme priestor na odpoveď. Poprosím vás, aby ste písomne odpovedali kolegom. Dáme vám k dispozícii ich e-mailové adresy. Ešte raz ďakujem Stevenovi aj obom e, expertkám. Hlasovanie o minútu, kolegovia. Niektoré body, o ktorých budeme hlasovať, sú citlivé. Prosím láskavo, máte nachystané hlasovacie karty, všetko to prebehne elektronicky. Prípadne nahláste eh, náhradníkov, aj náhradníci musia mať hlasovacie karty. Ak ich nemáte, prosím, pošlite si po ne, alebo sa prihláste, aby sme vás započítali inak. OK, thank you. And we'll start in uh, a few seconds.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 Začíname bodom 9. Prvé hlasovanie. Vytvorenie Európskej siete imigračných styčných eh, úradov. Ide o prepracované znenie spravodajkyňov. Je pani Kienge. Chceš sa, Cecil, ujať slova pred hlasovaním? Stručne, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne za slovo, Claude. Len chcem poďakovať celému sekretariátu a zároveň všetkým spolupracovníkom za ich ochotu, nasadenie, otvorenosť, ktorú prejavili počas tejto práce. Thank you very much, Cecile. Okay, colleagues, let's go straight to the vote. Pristúpime k hlasovaniu. Návrh 39, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, prosím. Prosím, láskavo odhlasujte. Pložte si kartičku a hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 40. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromisný návrh 1. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej kompromis 2. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej návrh 125. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 127. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 128. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 147. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 150. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromisný návrh 6. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 160. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 8. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania prijaté. Kompromis 9. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 29. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 163. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 173. Otváram hlasovanie. Closed. Konec hlasovania. Zamietnuté 174. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis 10. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania prijaté. Ďalej. Návrh 180, pardon, kompromis 11. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 180, otváram hlasovanie. Máme jedného za EPP navyše. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis 12. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Návrh 190. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté kompromis 13. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 197. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Mohli by sme to odhlasovať v bloku 198 až 201. Takže hlasujeme na 198 až 201. A nie, dobre. Nie, dobre. 198, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 199, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 200. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 201. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz kompromis 14. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 15. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 214. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie návrh 41. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 42. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 46. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 16. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 51. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 17. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 18. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 19. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 20. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 21. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 22. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté kompromis 23. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté 24. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté Návrh 71. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 73 a 8. Tie sú rovnaké. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 25. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 76. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 77. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 26. Pardon, 78. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 26. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 82. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis. Pardon, ešte návrh 81. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 27. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 28. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 29. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. prijaté. Návrh 90. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 30. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 31. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania prijaté. Kompromis 32. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 33. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 34. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 35. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o celom takto pozmenenom texte. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 38 hlasov za, 11 proti, 5 sa zdržali. Teraz budeme hlasovať o začiatku rokovaní. Je na to potrebná absolútna väčšina. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Koniec. Koniec hlasovania 39 hlasov za, 13 proti, 2 sa zdržali. Takže to by sme mali. Blahoželáme spravodajkyni. Teraz prejdeme k bodu 10. Establishing the instrument for pre <clears throat> Vytvorenie nástroja predvstupovej pomoci IPA 3. Spravodajkyňou je pani Valero, nechcete vystúpiť? Dobre, pôjdeme rovno ďalej. Poďme ďalej. Poďme na kompromis 1. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh prešiel. Pozmeňujúci návrh 90. Otváram hlasovanie. 90. Deväťdesiat. Ukončím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Ideme k pozmeňujúcemu návrhu 9. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Pozmeňujúci návrh 91. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. 92. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. 93. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. 94 otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 95 otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté 96. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté 97. Otváram hlasovanie. Končujem hlasovanie. Návrh je schválený. Ideme teraz hlasovať blokovo pozmenujúce návrhy 98 až 103. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Ideme na kompromisný návrh 2. Otváram hlasovanie. Kompromis 2. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Ideme na pozmeňujúci návrh. Pardon, kolegovia, ospravedlňujem sa. Pozmeňujúci návrh 121. 121. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 13. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Kompromisný návrh 3. E, Ukončujem hlasovanie. Návrh prešiel. 127 Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh prešiel. Ideme ďalej. Identické návrhy 128, 129. Otváram hlasovanie. Ukončujem. Návrh bol zamietnutý. Ideme k úvodným ustanoveniam 16. Otváram hlasovanie. Ukončujem. Návrh zamietnutý. 17. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. 18. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 19. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. 20. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené 21. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené 22. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Otváram, ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 24. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. 26. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. 27. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Ukončujem hlasovanie, prešlo 28, e, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Prešlo 29, e, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Koľko máme tých úvodných ustanovení? Pýta sa pán predseda, máme ich naozaj veľmi veľa. Nemôžeme robiť nič blokovo Takže otváram 30. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté 31. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. 33. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. 34. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené 35. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené 36. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Jednotka. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 40. Otvorené hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 41. Schválené. 42. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2. Otváram hlasovanie. Končujem hlasovanie. Zamietnuté. 44. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. 45. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. To je schválené. 46. Ukončujem hlasovanie. Musíte tam držať svoju ruku a prosím dávajte pozor, ako hlasujete. 47 otváram hlasovanie. 46 prešlo, ideme ďalej. Ľudí to aj nezaujíma. 47 otváram hlasovanie. Ospravedlňujem sa tým, na ktorým na tom záleží. Ukončujem hlasovanie. Návrh zamietnutý 48. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh prešiel. Tam sme zle hlasovali. 49. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý 50. Otváram hlasovanie. <laughs> Ukončujem hlasovanie. To bolo zamiednuté. Pozmeňujúci návrh 3. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh e, prešiel 51. Ukončujem hlasovanie. Schválené 52. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený, už sme takmer tam 53. Ukončujem hlasovanie. Schválené 54. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené 55. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené 56. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie schválené 57. Schválené 58, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 59, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté 60, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Neviem, kto má týmto očistcom potrestal. Je to tak zaujímavé táto téma? A schválené. 61. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. 62. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. 63. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté 64. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené 65. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté 66. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie schválené 67. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené 65, 8, eh, pardon. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie sa e, návrh prešiel. Pozmeňujúci návrh 5. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A to tiež schválené. Hlasujeme o konečnom znení. Otváram hlasovanie menovite. Ak ste všetci hlasovali, môžeme hlasovanie uzatvoriť. Takže návrh prešiel. Gratulujem eh, spravodajcovi. Môžeme teraz prejsť na ďalšie hlasovanie. To je správa o vykonávaní právnych ustanovení spoločného stanoviska, ktoré podlieha dohľadu parlamentu nad decentralizovanými agentúrami. Spravodajkyňa je pani Grapini. Pani grapíny chcete sa k tomuto vyjadriť pred hlasovaním? Nie. Môžeme prejsť teda k hlasovaniu. Ideme k pozmenujúcemu návrhu 2 a 6. Hlasujeme spoločne. V bloku otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 1. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Ehm, otváram hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu 3. Ukončujem hlasovanie prešiel. Štvorka, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh prešiel. sa návrh 5. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh prešiel. 7. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Osmička. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie to je schválené. Otváram devie, hlasovanie k deviatke, ukončujem hlasovanie. To už prešlo a 10 otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh e, bol schválený. 11 otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené 12 otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. 13. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. 14. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. 15. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie schválené a za záverečné menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ak všetci hlasovali, hlasovanie je ukončené. 54 eh, hlasov za, nikto sa nezdržal, nikto nehlasoval proti. Gratulujem spravodajcovi, veľmi dobrá práca. Dobre, ďalšie hlasovanie je hlasovanie o zriadení centralizovaného systému na identifikáciu v členských štátoch, v ktorých nie sú k dispozícii informácie o odsudeniach štátnych príslušníkov tretich krajín a osôb bez štátnej príslušnosti, to je zložka ECRIS TCN. Spravodajca je Daniel Dalton. Skôr ako budeme hlasovať, pán Dalton, chcete niečo povedať? Veľmi stručne, prosím, chcem poďakovať v prvom rade všetkým našim kolegom, ktorí tvrdo pracovali na tejto zložke. Keď som to prevzal pred dvoma rokmi, som si bol istý, že toto je taká tichá, jednoduchá téma, ľahký úvod do Libe, ale bolo to všetko len nie toto. Pracovali sme ale veľmi dobre spolu, myslím si, že všetky skupiny museli prijať kompromisy zo svojich úvodných pozícií a mám nádej, že to dnes prejde a predstavuje to dobrý kompromis, ktorý sme všetci museli prijať. Tie kompromisy boli ťažké od všetkých, takže chcem poďakovať za prácu, ktorú spravili každému. Ďakujem pekne. Dá sa povedať, že v Libe nie je žiadna ľahká zložka, to asi ja veľmi dobre viete. A mm, čaká nás ešte viac takýchto tém, takže ďakujem pekne aj tebe, aj všetkým, ktorí pracovali na tejto zložke. Idem rovno hlasovať o tomto texte medzi inštitucionálneho rokovania. Je to jedno, jedno, jediné hlasovanie, otváram hlasovanie.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 Ukončujem hlasovanie. A návrh prešiel, 34 hlasov za, 11 proti, 9 sa zdržalo. Dobre, a poďme na ďalší bod, to je hlasovanie o smernici, ktorá k tomuto patrí. Ospravedlňujem sa spravodajcovi, mal som to e, ohlásiť, e, ten rozdiel medzi oboma týmito hlasovaniami. Teraz hlasujeme o samotnej smernici. Otváram hlasovanie. Hlasujeme o smernici, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh prešiel, 37 hlasov za, 9 sa zdržalo, 8 hlasovalo proti. Gratulujem pánovi spravodajcovi. Tým končíme. Tým sa ukončuje hlasovanie, pokračujem o 4. popoludní. Ďakujem pekne, kolegovia. Yeah,